Buenos días. Vamos a comenzar. Dobrý deň, začneme s dnešným zasadnutím nášho podvýboru. Poprvé by som vám chcela pripomenúť, že Európsky parlament prijal na poslednom plenárnom zasadnutí tri urgentné uznesenie. Jedno o, vyjadrení, o slobode vyjadrenia v Kazachstane, druhý o prípade Julia Regeniho v Egypte a tretie uznesenie sa týkalo lo e, Demokratickej republiky Kongo. Takisto aj minulý týždeň bolo prijaté uznesenie ohľadom situácie v Eritreji. A takisto aj e, ďalšie uznesenie ohľadom bývalej republiky Juhoslovskej e, republiky Macedónsko a takisto aj ohľadom Sýrie. E, tam bolo e, uznesenie, ktoré sa týkalo no, imigrácie a takisto tu máme teraz prítomného pána Filipa Grandyho, nového vysokého komisára OSN pre utečencov ktorého prítomnosť na, na plenárnom zasadnutí bolo, bola veľmi dôležitá, pretože uh, to bolo pri príležitosti podpísania dohody medzi EÚ a Tureckom, ktorý by mal potvrdiť e, rada. Takisto sme obdržali e, pozvanie navštíviť Čínu v nasledujúcich mesiacoch zo strany čínskej ambasády. To je viac menej taká historická návšteva, pretože Výbor pre ľudské práva doteraz nemal právo cestovať do Číny. A myslím, že teda toto je veľmi dobrá správa takisto. Čiže budeme sa snažiť zorganizovať náš program na to, aby sme mohli sa tam odobrať eh, čo najskôr. Teraz eh, budeme pracovať eh, o otázke ľudských práv v krajinách pôvodu a v tranzitných krajinách. Dnes ráno by som chcela privítať prítomnosť prítomných mnohých účastníkov, ombudsmana východného partnerstva a takisto aj balských eh, pobalských krajín, ktorí sú ta, takisto tu prítomní a budú sa vyjadrovať dnes popoludní a začneme na úvod eh, nášho vypočutia tým, že si vypočujeme pár slov ohľadom jednej štúdie, ktorú sme poverili pred eh, niekoľkými mesiacmi pána Samuela Kogolatyho ohľadom migrantov v oblasti Stredozemného mora a ohľadom ochrany ľudských práv utečencov v oblasti Stredozemného mora. Pokiaľ ide o program o utečeneckej otázke, o migrácii, je to prioritná téma, tak pre tento výbor, ako aj pre mnohé ďalšie. A myslím, že je veľmi dôležité, aby sme si najprv vypočuli v rámci tejto štúdie. Mnohé údaje. Pán Kogalaty pracuje pre Katolickú univerzitu a chcem ho, mu poďakovať eh, nielen za jeho prácu, ktorá je veľmi zaujímavá, ale takisto aj za jeho prítomnosť tu a odozávam mu slovo, aby eh, začal v touto prvou časťou tohto vypočutia a odprezentoval nám svoju štúdiu. Of uh, the European Parliament, ladies and gentlemen, uh, thank you very Vážení členovia parlamentu, uh, som veľmi rád, že uh, sa môžem prísť uh, s vami podeliť o uh, myšlienky, uh, ktoré vyplývajú zo štúdie, ktoré ste nám zadali spolu s ostatnými dvoma kolegami na Kráľovskej univerzite v Luben. Sme túto štúdiu vypracovali. Jej názvom sú migranti eh, v eh, Stredomorí. A ide teda o ochranu ľudských práv migrantov predtým, než eh, vstúpia na územie EÚ. Táto správa nasleduje po veľkom počte úmrtí v roku 2015 podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu 3772 ľudí zomrelo v Stredozemnom mori e, z e, vyše 5000 e, na celom svete. Sa Stredozemné more stalo najnebezpečnejšou oblasťou pre migrantov. Vznik správy tiež vyvolal aj veľký nárast Um, počtu osôb, ktoré prichádzajú cez uh, more. Uh, v roku 2014 to bolo 200 tisíc a 5-násobne uh, vyššie bolo toto číslo už v roku 2015. Tragicky 455 migrantov len za posledné obdobie je nesvestných. Sú to teda veľmi dramatické migračné e, toky e, faktory, ktoré tlačia e, migrantov k tomu, aby opustili svoje krajiny, budú sú veľmi jasné. Tí, ktorí nastupujú na tieto lode, sú hnaní konfliktami a prenasledovaním. Väčšina z nich pochádza zo Sýrie, 27% z Afganistanu a 16 z eh, Iraku. Všetko sú to krajiny, v ktorých eh, je vojna a eh, to vysvetľuje, prečo títo migranti budú kvalifikovaní ako utečenci, keď sa dostanú na územie Európskej únie. Otázka, ktorú si kladieme v správe, je trošku odlišná. Ide o to, či tí migranti, ktorí prichádzajú cez more, či EÚ a členské e, štáty e, sú e, zaviazané nejakými povinnosťami voči migrantom, keď sa títo ešte nenachádzajú na území EÚ? To je tá hlavná otázka. Hovoríme o migrantoch v tom najširšom slova zmysle tom slova zmysle, že všetci sú si rovnakí v tom, že prichádzajú do EÚ tým, že sa snažia prejsť cez stredozemné more. A EÚ sa e, snaží e, dôstojne e, zaobchádzať so všetkými migrantami nezávisle od ich právneho postavenia v členských štátoch. Toto je východisko našej štúdie. Na úvod by som chcel povedať, e, že členské štáty sa samozrejme e, e, riadia medzinárodným právom v tejto oblasti, ženevským dohovorom o ochrane utečencov, kde sa hovorí, že žiaden zmluvný štát nemôže odsunúť utečencov na hranice územia, kde by ich život bol ohrozený. Migranti sú tiež chránení mnohými nástrojmi ako Európsky dohovor o ľudských právach alebo aj charta základných práv. E, Chránia ich právo na život a právo na to, aby neboli e, podrobení kolektívnemu e, vyhosteniu. A základnou otázkou tu je, či tieto ľudskoprávne princípy sú záväzné pre EÚ a jej členské štáty mimo územia EÚ, napríklad v kontexte e, námorných operácií Frontex na mori a mm, teda pokiaľ ide o teritorium tretich krajín ako Turecko či Líbia, takže e, v prípadoch, kedy migranti ešte nedosiahli územie EÚ. Takže toto je otázka extrateritoriálneho uplatňovania e, týchto právnych princípov. To, čo v našej štúdii ukazujeme, je, že teritorialita nie je e, jedinou e, cestou na to, aby sme e, vlastne rozhodovali, kedy sa začína uplatňovať ten, ktorý právny nástroj, ako napríklad Európsky dohovor pre ľudské práva je možné e, vytvoriť e, jurisdikciu, aj keď nejaký štát kontroluje nejakú oblasť alebo územie, alebo jeho e, štátne orgány vykonávajú kontrolu nad nejakým individuom. Chcem to ilustrovať na dvoch veľmi základných príkladoch. Pozrime sa napríklad na operáciu Pushback, talianský <coughs> námorníci vlastne sa snažia e, e, lode, e, preto prichádzajú z Líbie, nasmerovať späť od teritoria Talianska bez toho, aby sa preskúmali prípady migrantov. Migranti, jednodu, migranti jednoducho sú presunutí v rámci boja proti neregulárnej migrácii. No, Také, o takomto prípade rozhodoval Európsky súd pre ľudské práva v roku 2012. Rozhodol, že kedykoľvek e, e, štát operuje mimo e, svojho územia, vlastne má kontrolu nad určitým územím alebo jednotlivcami, má povinnosť zabezpečiť práva a povinnosti pre týchto jednotlivcov a talianská pohraničná stráž týchto ľudí vlastne vytlačili do, e, v tomto prípade do e, krajiny e, ako Líbia, Somálsko a Eritrea, kde sú v ohrození. Tento súd uznal Taliansko vinné z porušenia týchto princípov. No a ďalší príklad, to je pravdepodobne veľmi kontroverzné, to je to, čo sa deje, keď migranti sa utopia predtým, než dosiahnu EÚ, ale žiaden uh, člen EÚ nebol e, prítomný, keď došlo k tejto dráme. E, tu je zjavné, že sa nemôže vychádzať z teritoriality alebo z efektívnej kontroly nad územím alebo e, jednotlivcami, ale niektorí právni experti hovoria, že k tejto smrti mohlo dôjsť v rámci jurisdikcie členských štátov, pretože je výsledkom prísnych Eh, eh, politik ochrany eh, hraníc. Takže vychádzajú sa takého funkčnejšieho prístupu k Európskemu dohovoru. Súdny dvor pre ľudské práva sa teda dospel k názoru, že naozaj aj mimo územia členských štátov tieto majú povinnosť vyplývajúcu z eh, ľudskoprávnych dohovorov. Eh, je tu povinnosť eh, napríklad preskúmať počet obetí a vlastne vyšetrovať okolnosti. No a to, e, o čo sme boli požiadaní, keď sme začali vypracovať túto e, štúdiu, tam ide o ľudskoprávne e, hodnotenie politík EÚ. Pretože samozrejme EÚ tiež sa snaží adaptovať so svojimi opatreniami Eh, keď sa mení eh, táto situácia, keď sa zvyšuje eh, počet ľudí, ktorí prichádzajú cez more do EÚ. Situácia si vyžaduje, aby sme sa silne zameriavali na ochranu a dohľad nad vonkajšími hranicami EÚ. Ale v našej štúdii ukazujeme, že čisté zabezpečovanie vonkajších hraníc EÚ je často v rozpore s ochranou práv migrantov. Keď sa vytvoril Frontex v roku 2004, pôvodne tam nebol žiaden mechanizmus za monitorovanie ľudských e, práv a ani e, nič podobné v, e, v legislatíve upravujúcej právcu Frontexu. Vyvstalo, že je to praktický problém a mandát Frontexu sa revidoval Nová, nové nariadenie Frontexu vyžaduje, aby e, tento e, vlastne všetkých e, svojich príslušníkov trénoval v oblasti ochrany ľudských práv, aby sa vytvorilo konzultatívne fórum s mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami ako UNHCR a aby sa vytvoril osobitný dôstojných eh, zodpovedných za dodržiavanie ľudských práv v rámci samotnej agentúry. len to, ale nariadenie 656 z roku 2014 eh, hovorí o pravidlách, eh, ktoré treba dodržiavať v rámci operácií Frontexu, tak aby už nebolo možné vykonávať operácie pushback a e, je tam jasná definícia toho, čo non-refoulement e, v kontexte operácií Frontexu znamená a, a podľa akých princípov by sa e, mali teda príslušníci, ktorí chránia hranice, riadiť. Tieto nariadenia samozrejme predstavujú kroky správnym smerom, ale nie sú dokonalé. Ostávajú tu problémy, Nariadenie 1168 naďalej prinašalo sebou ľudskoprávne e, problémy, sú tam e, odlišnosti v praxi, mimovládne organizácie stále e, hovoria, že dochádza k operáciám pushback, napríklad Amnesty International sa stiažoval na to, ako prebiehajú operácie Poseidon. Tiež vieme, že e, odporúčania e, dôstojníka pre e, ľudské práva nie sú povinné a záväzné. A tí, ktorí si myslia, že Frontex práva migrantov porušil, tým môže hľadať pomoc napríklad na Rade Európy alebo Európskeho ombudsmana. Ale e, migranti nemajú k dispozícii e, e, efektívny nástroj vo svojich rukách v tejto súvislosti. No, je tu potom návrh Európskej komisie pre novú agentúru na ochranu hraníc. EÚ. E um, táto právna úprava ešte nebola zatiaľ prijatá, ale predstavovala by veľmi e, pozitívny vývoj, ktorý tu treba spomenúť. Vonkajší dohľad nad hranicami e, sa však nekončí samozrejme pri Frontexe. Toto je rozhodnutie vojenských krokov proti pašerákom, migrantov v oktobri 2015 Bezpečnostná rada OSN prijala uznesenie 2240 a v jej kapitole, e, teda podľa kapitoly 7 e, charty OSN, čo umožňuje jeden rok e, Európskej únii vykonávať dohľad teda nad loďami, ktoré prevažajú ľudí z Líbie ale nevzťahujú sa teda na teritoriálne vody Líbie. No a operácia e, v e, e, Sofia by teda mala zahatať činnosť prevádzačov na stredozemnom mori, ale môže predstavovať seriózne riziko porušovania ľudských práv migrantov právo na eh, non-refoulement, eh, eh, na to, že nemôžu opustiť krajinu a právo na žiadosť o azyl a odhadnúť od špecifických porušení ľudských práv, ku ktorým môže dôjsť pri operácii Sofia. Mimovládne organizácie tiež vyjadrili e, obavu, že e, reštrikcie týkajúce sa prevádzačov môžu viesť migrantov k tomu, aby si volili ešte nebezpečnejšie cesty, ako sa dostať do EÚ. E, ďalší dôležitý aspekt migračnej politiky EÚ, ktorá má vplyv na práva migrantov mimo EÚ, to je vonkajšia kooperácia EÚ e, s e, krajinami e, pôvodu a s tranzitnými krajinami minulý týždeň Turecko povedal, že je ochotné uplatňovať akčný plán z novembra 2015 a vieme, že tento návrh sa má na rade prejednávať zajtra a pozajtra. E, e, to by znamenalo, že Turecko všetkých nelegálne prichádzajúcich migrantov do EÚ e, si prevezme naspäť, ak sa to dostane dvojnásobne vysokú finančnú pomoc. A už predsednička tohto výboru vyjadrila svoje veľké obavy v súvislosti s týmto dílom. Z perspektívy ľudských práv také, takýto typ partnerstva s tretimi krajinami predstavuje minimálne tri druhy nebezpečenstiev Eh, je tu zodpovednosť za presunutie migrantov do tretej krajiny, eh, kde eh, chýba dobre fungujúci azylový systém, ktorý by utečencom mohol poskytnúť dostatočne vhodnú ochranu ako utečencom ako Sýrčania, Afgánci a Iránci. A pokiaľ ide špecificky o Turecko, aj keď Turecko ratifikovalo ženevský dohovor, predsa len Turecko ešte stále e, neuznáva e, e, utečenecký status sírčanov, aspoň teraz z právneho pohľadu, pretože neratifikovalo všetky časti dohovoru. No a napríklad akčný plán medzi EÚ a Tureckom robí veľmi zložitým to, aby sa tam nejaké ľudskoprávne opatrenia vložili No a k tomuto novému akčnému plánu chcel by som pripomenúť, že medzinárodné právo a, ľudské právo znemožňuje e, kolektívne e, odsuny. Každý migrant musí mať e, šancu požiadať o azyl v EÚ. Takže na základe našej, našej dopadovej štúdie o zahraničnej politike EÚ my na záver prekladáme správu, alebo na, na záver správy sme predložili viacero špecifické odporúčania. No a ja by som rád uvedel štyri z nich. Poprvé, vyzývame Európsky parlament, aby podporil vytvorenie bezpečných a, a právnych kanálov pre ľudí, ktorí hľadajú azyl v EÚ, ďalej v súlade s odporúčaniami Európskeho ombudsmana Frontexa má zriadiť mechanizmus vnútornej kontroly, tak aby agentúra sa mohla zaoberať jednotlivými prípadmi porušenia ľudských práv. No a tu vítam nový návrh komisie o Európskej pobrežnej stráži. Ďalej, o vojenské operácie EÚ a dopady ľudských práv treba neustále hodnotiť a Európsky parlament by mohol upozorniť, že narúšanie predvádzačov by eh, prvé ešte mohlo prinútiť migrantov, aby išli ešte nebezpečnejšími cestami. No a na záver eh, vyzývame Európsky parlament, eh, aby zaistil, aby dodržiavanie ľudských práv bolo predpokladom akékoľvek spolupráce s tretimi krajinami v oblasti migrácie, dámy a páni. A teraz sa prichádzam k záveru našej štúdie. Ten obrázok, ktorý vyplýva z hodnotenia európskej politiky, je zmiešaný na jednej strane nedá teda sa popierať, že minimálne e, ex ante záruky ľudských práv boli zaradené do niektorých e, zmluv a dohôd a správ, ale implementácia, monitoring a kontrola je najväčšou obavou vedenou v našej správe na monitorovací mechanizmus a opatrenia na zodpovednosť, e, krem nich neexistuje žiadny žiadny mechanizmus, že nástroje EÚ budú riadne dodržiavané. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, hlavným cieľom existujúcich politik EÚ a sú, je ochrana externých hraníc proti nelegálnej imigrácii namiesto vypracovania efektívnej stratégie na záchranu životov na Stredozemnom mori. Boli prijaté partnerstva s tretimi krajinami, ktoré majú na ktorých ľudskoprávna situácia je pomerne zlá, na no nedávne tragédie na pobreží Grécka. My teraz mali dokazovať eh, limity represívnych eh, opatrení proti migrácii a, treba vysla- a mali by vyslať jasný signál EÚ, aby prispôsobila svoje priority voči migrantom a ochrane ich najzákladnejších ľudských práv. Ďakujem pekne za pozornosť. Veľmi pekne ďakujem. Pán Kogoláty zostane s nami ešte počas tohto panelu, aby mohol následne odpovedať na otázky kolegov k jeho úvahám, pretože myslím si, že jeho štúdia nám veľmi pomôže, aby sme mohli pracovať naďalej v naš, na našej úlohe, aby sme mohli sa na niečo odvolávať. Bude to veľmi užitočné aj v nasledujúcich mesiacoch, pretože si nemyslím, že by táto kríza sa vyriešila tak rýchlo. Ani žiadne zasadnutie rady to nevyrieši tak rýchlo. Dobre, takže prejdeme teraz k ďalším prezentáciám ďalších expertov. Budeme tu mať analýzu hlavných príčin migrácie. To je to, čo núti obyvateľstvo, aby všetko opustili. Aby opustili svoju krajinu a hlavne, aby sa pustili na tak nebezpečnú cestu. Aký je ten dôvod, eh, ktorý ich k tomu popchne, aby eh, sa vydali na takúto cestu, aby zachránili, zachránili svoj život, ako je život svojich blízkych. Eh, tým pádom chcem privítať pána Stefana Kessler, ktorý je policy officer jezuitskej služby pre utečencov a takisto pani Louis Roland Koslan z organizácie Lekári bez hraníc z belgickej antény. Takže najprv pán Kessler, jedna minútka, a potom pani Goslan dostane slovo. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, dámy a páni, ctení poslanci a poslanky Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie je trochu ťažké hovoriť o otázke e, migrácie v rámci tých 10 minút, e, ktoré som dostal na svoj prejav. A preto by som rád sa s vami podelil o niekoľko myšlienok z hľadiska organizácie, ktorá pracuje pre a s utečencami a inými migrantami už eh, poznáte problémy oficiálnych štatistík eh, podľa Eurostatu celkovo 1,3 milióna osôb požiadalo o medzinárodnú ochranu v 28 členských štátoch v priebehu roku 2015. O čom sa však hovorí uh, už menej a to je, že počet tých eh, legálnych migrantov je oveľa vyšší. V roku 2014 najnovšie štatistiky ukazajú eh, počet 17,8 eh, milióna platných povolení a medzi nimi bolo 2,9 milióna pre aktivity spojené s odmeňovaním alebo výplatou nuž, či migrantov z Európy sú ekonomickí migranti v úvodzovkách, ktorí vstúpili na územie Európskej únie legálne s povolením. Čiže hovoríme o veľkej väčšine migrantov, ktorá prichádza z hospodárskych a ekonomických dôvodov a ktorá prichádza legálne. Ale dovolte mi hovoriť o ľuďoch, ktorí hľadajú ochranu v Európe. Jeden z mojich kolegov sa nedávno stretol s dievčaťom zo Somálska. Jasmín má 19 rokov a musela opustiť svoj domov na to, aby sa vyhla nevítané návšteve teroristickej skupiny Al-Shabaab a, a nie nebolo možnosťou. Povedala, že niekto sa Al-Shabaab sa chcel oženiť s mojou kamarátkou a jej otec to odmietol. A obaja, tak otec ako aj to dievča, boli zabití. No a Jasmin sa vydala na veľmi riskantnú cestu do Európy cez púšť Sahara a Líbiu, dve pasce pre migrantov, Aha, cesta bola pre Jasmin veľ, veľmi a, ťažká, pretože pred dvoma rokmi a, v rámci prestrelky medzi Al-Shabaab a armádou a, bola zranená, ale boli zranené jej nohy. Ako ste už vysvetlili, tak väčšina migrantov, nútených migrantov, utečencov, ktorí prichádzajú do Európy, sú z vojnových krajín ako Somálsko, Irak alebo Afganistan a Sýria. Oni utekajú pred porušovaním ľudských práv a násilnosťami eh, z krajín ako Eritrea alebo Sudán. Alebo sa stali obeťami a, eh, a, eh, porušením alebo utekajú pred rasizmom a porušovaním ľudských práv, ako Romania zo Srbska hľadajú ochranu a bezpečnosť, pretože kde e, inde už sa necítia bezpečne. Jasmín bola veľmi zranená, keď sa snažila tiesť z tábora v Líbii, kde ju zadržiavali. Ona 18 mesiacov strávila tábor. tábore. Ona e, e, keď pri návšteve medzinárodnej organizácie boli zistené jej zranenia alebo pozrieme sa na príklad eh, malého eh, sírčana. On utekol zo Sýrie v decembri 2012 a utekol do Jordánska. Eh, v novembri 2015 sa rozhodol ísť do Turecka, a jeho súvodenci sa k nemu možno pridajú. Bol zadržaný na istambulskom letisku novembri 2015 turecké orgány sa rozhodli poslať ho následujúci deň do Jordánska údajne pre použitie falošných dokumentov, ale on povedal, že, že chce požiadať o azyl v Turecku. No a potom ho zobrali do jednej miestnosti na letisku, kde odvtedy je nuša on je miest, zatvorený miestnosti bez eh, denného svetla. Je mu poskytovaná lekárska pomoc, eh, ktorú potrebuje. Zatvorený v takejto miestnosti od 9. novembra 2015 a to môže znamenať eh, kruté, nehumánne alebo ponižujúce zaobchádzanie. a aký je postoj Európskej únie k tomuto. E, Európska komisia chce zistiť úzku spoluprácu presne s tými e, vládami, ktoré páchajú porušovanie ľudských práv, či už je to eritrejská alebo libanonská e, vláda v rámci chartumského procesu. Mimo iného, Al-Bashir, predseda Sudánu, je stále hľadaný medzinárodným trestným tribunálom, alebo turecká vláda, ktorá má konať ako strážkynia európskych e, brán, ktorá za každú cenu udrží utečencov pred bránami Európy. Európska únia a jej členské štáty v kontexte migračných politík rozvojú svoje vlastné hodnoty. Existujú alternatívy k týmto politikám. Európsky lídry sa musia zamyslieť nad otvorením legálnych ciest pre utečencov, nehovoríme o väčších možnostiach pre ekonomickú migráciu. Hovorím o lepších možnostiach by mohli prísť utečenci, tí, ktorí hľadajú ochranu v Európe, a mohli oni požiadať. Na stole už boli predložené konkrétne návrhy. V novembri 2014 generálna organizácia už vydala spoločný politický dokument o ceste ochrany v Európe Chceli sme to Európskom parlamentu v roku 2015. Už sa o tom hovorilo. Už je to známe. Tento dokument žiada vytvorenie toolboxu alebo nástrojov. Myslím, že my sme mali žiadať o ochrany známke, pretože my keď sme hovorili o toolboxe, tak zrazu o tom začali hovoriť všetci ostatní. Takže žiadame toolbox rôznych eh, skupín, ktorí čelia narušovanie ľudských práv. V rámci nástrojov v tomto toolboxe eh, sú ochrana utečencov, ktorých už uznalo UNHCR, ďalej eh, zjednodušená jednodušené zjednocovanie rodín, spájanie rodín a rodina e, má zahrňať nielen e, tú ten úzky kruh rodiny, ale aj širší. No a okrem tohto, okrem týchto opatrení pre niektoré e, skupiny migrantov vydávanie humanitárnych víz by mohlo znamenať účinnú ochranu, keď osoba môže vstúpiť na konzulát alebo ambasádu nejaké krajiny môžu dostať víza, ktoré im umožňa vycestovať do tohto štátu. Po príchode žiadateľa v cieľovej krajine by nasledoval bežný azylový postup vydávania humanitárnych víz. Podľa tohto modelu by nemalo byť závislé od pozitívneho hodnotenia pravdepodobného výsledku žiadosti. Rovnako odporúčame zvážiť dočasné zrušenie vízovej povinnosti pre isté skupiny. To by umožnilo ľuďom, ktorí žiadajú a hľadajú ochranu, aby cestovali bezpečne a mm, mohli cestovať bežnými spôsobmi, namiesto toho, aby museli platiť za prevádzačov. Právny základ týchto návrhov už existuje už máme dve minúty, právny základ týchto návrhov sa už nachádza v existujúcej legislatíve EÚ. My ne, nežiadame o nejakú revolúciu, my žiadame len to, čo už je predložené, ale žiadame len o to, čo už sa dá používať. A všetky tieto existujúce elementy by sa mali ďalej pracovať, aby spolupracovali vytvorili komplexný e, set právnych ustanovení hodných na dané okolnosti. Potom Európska únia by dodržiavala vlastné normy a hodnoty. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz zdám slovo pani Louis Roland Gosland za organizácie e, Lekári bez hraníc. Ďakujem veľmi pekne za možnosť vystúpiť. Akékoľvek sú E, príklady, aké sú e, príčiny migrácie, to je veľmi zaujímavé pre MSF, pretože ako lekárska humanitárna organizácia MSF sa nesústredí presne na túto otázku. Našou misiou je poskytovať e, pomoc na základe lekárskych a humanitárnych potrieb bez ohľadu na krajinu pôvodu ľudí. Ale je to relevantná otázka. A pre nás prvá dôležitá vec je, že podľa nášho názoru analýza e, situácie e, v krajine pôvodu utečencov alebo migrantov. Takáto generická terminológia nebude nikdy dostatočne e, reflektovať komplexitu migračných pohybov, traumy, ktoré utečenci utrpeli a potreby, ktoré majú individuálne príbehy ľudí, citlivé miesta a persekúcia nemôže byť pochopené bez náležitého hodnotenia ich jedinečnej individuálnej situácie. Takže ľudia majú rôzne no, dôvody na útek a zakladať to len na nejakých zo všeobecnených faktoroch alebo krajine pôvodu sú zavádzajúce a môžu byť aj nebezpečné. A druhá dôležitá vec, ktorú podľa nášho názoru treba povedať, je, že k dispozície málo štatistických údajov, tieto štatistické údaje v rámci naše údaje a svedectva ľudí dokazujú, že väčšina ľudí, ktorí prichádzajú do Európy, utekajú pred brutálnym násilím. Štatistiky UNHCR ukazujú, že 88% e, ľudí, ktorí prichádzajú do Európy, e, je z krajín, e, z ktorých uteká väčšina ľudí, polovica z nich sú zo Sýrie, kde vojna už trvá 5 rokov a zničila celú krajinu. Za ostatných 8 mesiacov útek zo Sýrie je čoraz ťažší, viac ako pomilina ľudí je v obklúčených oblastiach a tí, ktorí sa dostávajú na hranice, často musia ostať stáť na hraniciach s Libanonom, Tureckom alebo Jordánskom. Správy e, ukazujú, že ženy a deti predstavujú 30-40 obetí. A toto neustále vysoké číslo civilných obetí jasne ukazujú, že civilné oblasti infraštruktúra bola buď zacielená alebo sa stala cieľom útokov v celom roku 2015. Údaj tiež ukazujú, že 23 sírskych zdravotníkov bolo zabitých, 58 zranených a 63 nemocníc, ktorým pomáha MSF, bolo bombardovaných. Úroveň násilia v krajiny neukazuje zlepšujúcu sa tendenciu. V niektorých regiónoch sa to dokonca zvyšuje. Smrť a zranenia sú každodennou skutočnosťou a prístup k základným službám sa zhoršuje. No a preto ľudia odchádzajú zo Sýrie. Čo sa týka Afganistanu, to je druhá najväčšia skupina ľudí, ktorí prichádzajú do Európy. Aha. Zhoršovanie bezpečnostného kontextu je hlavným dôvodom. Prieskum v Afganistane v roku 2013 a 2014 ukazuje, že za ostatných eh, predchádzajúcich 12 mesiacov takmer tretina ľudí eh, sa stala obeťami, eh, sa stala obeťou násilia, alebo jeden člen rodiny sa stala obeťou násilia, jedna štvrtina jednej štvrtine pria, nejaký známy, alebo člen rodiny umrel kvôli násiliu. Veľká väčšina, 87% prípadov násilia a úmrtí bolo spôsobených ozbrojeným konfliktom a jedna petina ľudí alebo jedna petina ľudí, pre rodinný príslušník alebo blízky priateľ zomrel kvôli nedostatku prístupu, nedostatočnému prístupu k zdravotnej starostlivosti. Takže migranti, ktorí prichádzajú do Európy, sú mimoriadne zraniteľní. Jedna petina našich pacientov eh, má skúsenosti s ohrozením života. Eh, jedna petina eh, začala násilie bombardovanie a útoky. No a preto tisíce ľudí eh, sa vydávajú na jedno z najnebezpečnejších ciest života a hľadajú útočisko v Európe. Oni všetci do jedného tvrdia, že by to neurobili, aby nemuseli utiecť a nebali sa o svoje životy alebo nechceli eh, sa pridať k, alebo nechceli sa spojiť s rodinnými príslušníkmi, ktorí sú v Európe. Niektorí z ľudí, ktorí nemali špecifické bezpečnostné žiadosti krajine, už potrebujú medzinárodnú ochranu kvôli násiliu, ktoré utrpeli na tej ceste. Jedna z prechodných krajín pre migrantov je Líbia. V oktobri 2015 sme vykonali prieskum a 92% ľudí potvrdilo, že sa stali priamo obeťami násilia v Líbii a takmer 100% hovoria, že e, zažili e, úmyselné násilie a násilné, násilnú činnosť proti žiadateľom o azyl a migrantom. E, a takmer polovica ľudí povedala, že boli vzatí proti svojej vôli a zadržiavaní proti svojej vôli v centrách v Líbii a niektorí z nich dokonca eh, viackrát. Okrem týchto opatrení alebo tak veľa politických diskusí sa zameriava na eh, posilnenie riadenia hranice v Európe a na zlepšenie situácie v krajine pôvodu alebo v susedných krajinách, odkiaľ idú utečenci a tak nejak zastaviť príliv utečencov z, do Európy. Avšak táto logika je chybná. Poprvé, humanitárna pomoc sa nedá použiť na účely riadenia migrácie. Po druhé, nie je priama, priama spojitosť medzi situáciou v táboroch a utečencami. No a ďalej UNHCR hovorí, že 64% Libicov, ktorí prichádzajú, alebo Sýrčanov, ktorí prichádzajú z Európy, idú priamo zo Sýrie. No, preto keď ľudia prichádzajú na európske hranice, tak ich pôvod a dôvody úteku sú relevantné len ako súčasť individuálneho hodnotenia ich práve žiadať o azyl. A to nemôže mať dopad e, na to, aby s nimi bolo zaobchádzané humánne, ľudsky a e, pri plnom rešpektovaní ich práv, dôstojnosti a potreby pomoci a ochrany. V roku 2015 MSF poskytlo 100 tisíc lekárskych konzultácií utečencom a migrantom na záchranných lodiach za Stredozemnom mori, Tanesku, Grécku a na Balkáne. Zachránili a pomohli sme 23 tisícom ľudí na mori v priebehu 7 mesiacov. mesiacov. Dali sme 31,5 milióna eur a zmobilizovali sme 535 zamestnancov, aby sme zareagovali na potreby utečencov a migrantov v Európe. A v roku 2016 budeme pokračovať v pomoci utečencom a migrantom v Európe a ďalej. A dúfame, že Európa ich neopustí tak, ako to urobila v 2000, roku 2015. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem. Teraz sa môžu vyjadrovať jednotliví kolegovia. Zatiaľ žiadali o slovo len pani Rodriguez. Nech sa páči. Eh, Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem za vaše prezentácie. Veľmi pozorne som si vypočul všetko, čo ste povedali. Niektorí Niektoré fakty, ktoré ste spomínali, sú veľmi známe a moje pripomienky sa skôr budú týkať e, určitej úvahy ako mm, skôr nejakej konkrétnej priamej otázky. Ja som e, tieňová spravodajkyňa k otázke migrácie z tretich krajín e, a takisto k otázke ľudských práv. A vždy som mala dosť veľké pochybnosti, pokiaľ ide o túto otázku ľudských práv ako zabezpečiť eh, ochranu ľudských práv. A v tej prvej časti mojej úvahy by som sa venovala eh, tomu, že v podstate bojujeme na dvoch eh, líniách, na dvoch mm, v, v dvoch oblastiach, ako zabezpečiť to, že Eh, budeme mať dostatočné kapacity preto, aby sme ich eh, prijali, aby sme prijali utečencov u nás. A po druhé, ideologické otázky, ako ich eh, zakomponovať do spoločnosti. Ja pochádzam z takej krajiny, ktorá zažila hm, migráciu, som Portugalka. A na pána Kesslera by som povedala toľko. On hovoril, že je tu rozdiel medzi tými nútenými a ekonomickými migrantami. Avšak v skutočnosti skôr hovoríme o takých zmiešaných eh, tokoch migrantoch, pretože ich, eh, ich eh, dôvod, ktorý k tomu popchol, je taký zmiešaný a viac menej ide o to, že sú nutení teda vydať sa na túto cestu. Takže podľa mňa nie, nie, nedá sa vôbec uh, povedať, že sa jasne rozlišuje určitá línia medzi týmito dvoma oblastiami. Ja som podpredsedničkou e, pre Romet a ako taká z tejto mojej funkcie by som chcela vedieť, aké je vaše stanovisko k uh, úlohe takéto delegácie, pretože viac menej rok, dva sa nachádzame v takej slepej uličke. Máme síce projekty, ktoré by sme mohli z kultúrneho hľadiska implementovať, ale mám taký dojem, že eh, eh, potrebujeme ešte postúpiť do tej druhej alebo tretej fáze. Ja som tieňová spravodajkňa, máme tam 90 pozmeňujúcich návrhoch v rámci tohto projektu a z toho vychádza aj táto moja otázka, aká môže byť, alebo v čom môže spoči- spočívať sila Európskeho parlamentu preto, aby mohla implementovať takýto projekt, pretože potrebujeme určité odporúčania. A myslím, že túto trochu e, zo strany Európskeho parlamentu chýba akási sila, akýsi e, stimul, ktorý by zabezpečil, že tieto projekty dospejú do úspešného koncu. A teraz k otázke Turecka. Tiež pár úvah. Na záver, ja mám taký dojem, že ako chceme zabezpečiť to, že budú dodržiavané ľudské práva pretože určite tu bude aj ekonomická otázka, ktorá bude súčasťou tej hry, ale ako zabezpečíme ľudské práva, ako zabezpečíme takisto aj e, z praktického hľadiska tie hospodárske, ekonomické otázky, ktoré sú s tým previazané. A na záver, traja rečníci hovorili o dôstojnosti ľudí ale my viac menej sa snažíme skôr hovoriť o dodržiavaní dôstojnosti ľudí práve v týchto tretich krajinách, aby mali tie isté, aby mala tú istú úroveň ako v našich krajinách. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Teraz eh, by som chcela odovzdať slovo našim kolegom, avšak ešte predtým krátka úvaha z mojej strany. A bola by som rada, keby ste mi povedali vaše stanovisko k tomu, pretože sa domnievam, že nachádzame a točíme stále v detailoch na miesto toho, aby sme sa snažili vyriešiť ten základný problém. A to, že pravdepodobne sa nachádzame pred absolútnou zmenou eh, a musíme sa trošku snažiť zorganizovať naše spoločnosti, prispôsobiť sa tomu, aby sme boli schopní prijímať, eh, prijať eh, práve takéto toky utečencov, ľudí, ktorí budú prichádzať ku nám v nasledujúcich desaťročiach, pretože je dosť možné, že vyriešime síce konflikt v Sýrii, ale ďalšie konflikty môžu vyvstať na svete a mnoho ľudí budú potrebovať sa presunúť. A preto aj tie politiky plné škrtov nie sú dostatočné momentálne. Dokonca aj politiky, ktoré sa snažia ochraňovať ľudí, ktorí sa musia vydať takto na cestu, sú v podstate dosť zastaralé. V podstate boli vytvorené vtedy, keď ešte situácia bola úplne, úplne iná a kde to číslo tých eh, utečencov, migrantov boli, bolo úplne odlišné, takže mali by sme trošku začať pracovať aj na metodike, na pedagogike, ktorá by mala byť eh, potrebná aj keď politicky to nebude jednoduché. Spoločnosť je e, rozvinutá a mala by byť schopná sa na e, toto vedieť prispôsobiť, e, prispôsobiť sa príchodu obyvateľstva, ktoré sa snaží len prežiť a snažiť sa prerozdeliť ten majetok, ten blahobyt, ktorý je sústredený v jednej časti sveta aj iným. Myslím si, že toto je politická politický signál, ktorý je veľmi e, silný a žiadna vláda momentálne sa neodváži e, na takýto silný signál týmto smerom, pretože tá, ktorá by sa odvážila, by v podstate prehrala v, vo voľbách. Európska únia je politickou úniou, kde sú demokraticky zvolené vlády a treba si vypočuť samozrejme aj verejnú mienku. A keďže e, doteraz sme nerobili pedagogicky dostatočne na tom, aby e, sme trochu verejnú mienku v tomto zmysle ovplyvnili, tak e, v týchto diskusiách by sme momentálne stratili. E, a keď chceme zachrániť ľudské životy, tak potrebujeme reálnu politiku, kde mnohé vlády budú ju určite potrebovať a aspoň vyhrať také malé, krátke, jednoduché bitky. Určite bude treba zmeniť kultúru, mentalitu, E, v Európskej únii ako v celku. Aby sme tak dosiahli. My sme politici, vy nie, ale my musíme túto úlohu splniť. Je však veľmi dôležité, aby aj vy ste nám pomohli, aby ste žiadali veľa, aby ste nám tým pádom pomohli v tejto našej úlohe, pretože vy ste tí, ktorí by ste mali tú pedagogickú prácu urobiť e, z veľkej časti a nejak e, tým pádom ovplyvniť verejnú mienku všetky Všetky ľudské bytosti, ktoré momentálne sa snažia prekročiť hranice Európskej únie, majú právo byť ochraňovaní rôznymi právnymi nástrojmi, ktoré momentálne nemáme k dispozícii. Toto je prvý z problémov. Pretože prvý z problémov je práve v tom, že nemáme dostatočnú legislatívu. Mnohé dohovory síce sú, mnohé dohody eh, máme k dispozícii, ale tieto nie sú dodržiavané zo strany európskych vlád a takisto sa treba zamyslieť aj nad tým, ako môžu k tomuto pomôcť eh, súdy a, a jurisdikcia. Vy určite si to uvedomujete lepšie, že eh, vy musíte byť tí, ktorí budete nositeľmi požiadaviek na politiku pretože to je práve tá úloha, ktorú momentálne štáty nevykonávajú. Preto je, myslím si, že veľmi dôležité e, urobiť akýsi konsenzus, akési prepojenie medzi humanitárnymi činnosťami, medzi výskumnou činnosťou a medzi požiadavkami na politiky, na politické spektrum, zabezpečiť e, väčšie líderstvo, pretože to líderstvo spočíva práve aj v tom e, snažiť sa ovplyvniť verejnú mienku konštruktívnym spôsobom, pretože my a teda tie predchádzajúce generácie boli viac menej chránené práve vďaka e, tej práci, ktorú vykonali naši predchodcovia. Avšak teraz my musíme urobiť niečo pre budúce generácie a to je práve to, čo sa snažíme teraz vykonať. E, takže potrebujeme sa teda myslieť e, nad tým troška dohlbky a ja by som sa teraz chcela spýtať vás, vy, ktorí ste práve pri tých koreňoch tejto záležitosti Prepačte, pán Demesmeker má slovo. Dank u wel. Ik, eh, ik spreek Nederlands. Eh, ďakujem pekne, budem hovoriť po holandsky. Chcel by som poďakovať najprv eh, členom tohto panelu za ich prezentáciu. My, ak sa pozrieme zbližšia na príčiny tejto krízy, tejto bezprecedentnej, doteraz nepoznanej situácie, ktorá nabrala tak na šírke, že sme si to ani nevedeli predstaviť, lebo nič podobné sa za nedávnej histórii nášho sveta nedialo, tak mali by sme sa zamyslieť nad rôznymi príčinami tohto, tejto situácie. Ako všetky tie výzvy, ktoré sú veľmi ambiciozne a ktoré sa snažia prebrať na seba holistický prístup, ako môžu byť neúčinné. Mali by sme podľa mňa ešte rozšíriť možno ten náš prístup. Možno začať mea culpa, čiže zamyslieť sa nad vlastnou chybou. Napríklad nikdy som nepočul eh, sa vyjadriť eh, nejakým spôsobom nad medzinárodnou politikou, napríklad eh, v oblasti či poľnohospodárstva alebo rybolovu. V tejto otázke to sú práve tie politiky, ktoré sú robené na mieru pre, našich, pre naše partnerské krajiny. Napríklad e, zoberme si malé e, rodinné e, poľnohospodárske podniky alebo malých rybarov, ktorí majú veľké problémy, ktorí žijú v chudobe a ktoré nakoniec už nie sú schopné prežiť. A preto sa rozhodli odísť do svojich, e, teda do, e, e, do Európskej únie, aby sa mali lepšie. Prečo by sme im nemali poskytnúť prostriedky, aby sme pri hodnotení nerobili opätovné chyby. Napríklad minulý týždeň, myslím, niečo podobné sa stala Európska komisia povedala, že exodus z týchto e, krajín, e, exodus utečencov je spojený práve s ekonomickými e, faktormi. Ja si myslím, že to nie je správne, že to je chybná príčina. To nie je tá hlavná príčina, pretože možno keď si pozrieme ten kontext poru, neustáleho porušovania základných práv, toho najväčšieho porušovania ľudských práv, ktorý naozaj spôsobuje ten veľký e, prílev utečencov, to je to, v čom spočíva tá e, najväčšia chyba. Myslím si, že preto Európska komisia nesprávne zhodnotila túto situáciu. Nie sú to ekonomické faktory. E, súčasní lídry sa snažia neustále tlačiť, rozvíjať politiku represia, avšak to nie je tá správna cesta. Títo ľudia sa nevratia na do svojich krajín. Nie, my by sme mali naďalej pracovať na e, cieľoch e, rozvoja a na e, cieľoch ochrany ľudskej dôstojnosti a základných ľudských práv. A pokiaľ ide o Afriku, pani Goslan už o tom hovorila, hovorila o porušovaní základných ľudských práv na tých migračných cestách. Hovorili ste o Libii, ale hovorme o Súdane napríklad, alebo aj o Alžírsku, Egypte. Uh, o Libii, samozrejme. Tie persekúcie, ktoré sú páchané na ľuďoch, ktorí sú vydané teroristickým bandám, to je niečo, čo by sme mali takisto ošetriť, ako môžeme naozaj reálne pomoc zmene v tomto subsaharskom regióne a pomôcť im ochraniť ich. Mali by sme naozaj najprv začať na vytváraní humanitárnej efektívnej politiky na základe e, aj rozvoja e, pri spolupráci a takisto aj e, riadom hodnotení týchto tejto situácie. 15 miliard európskych prostriedkov, ktoré by mali byť oveľa lepšie investované, by mohli tomu napomôcť, aby sa zlepšila situácia napríklad v utečeneckých táboroch ja som si vypočul, a myslím, že to bola pani Goslan, ktorá to spomínala, že zlepšenie situácie v utečeneckých táboroch by e, v skutočnosti nemohlo alebo neprinieslo veľké uľahčenie. Týmto ľuďom chcem o tom viacej vedieť, e, aby sme vedeli, e, či máme viacej investovať do týchto záchytných centier v krajinách pôvodu, aby bola zabezpečená ľudská dôstojnosť. Prečo ste povedali, že zlepšenie situácie v týchto utečenských táboroch nepriniesie reálne riešenia? Eh, Lekári bez hraníc, naozaj vám chcem eh, ešte raz eh, zablahoželať k tej práci, ktorú vykonávate, ale pokiaľ ide o spoluprácu s OSN alebo s ďalšími humanitárnymi organizáciami, to je tiež konkrétna otázka, ako to vyzerá v súčasnosti napríklad v Badaji eh, v oblihanom meste, potom ako ste mohli priniesť eh, tú prvú humanitárnu pomoc do tohto mesta. Eh, tiež by som chcel vedieť, pán Kessler, vy ste hovorili, že to riešenie by bolo možno otvoriť legálne cesty pre žiadateľov o azyl, avšak nie pre ekonomických migrantov, ale pre žiadateľov o azyl. Takto ste sa vyjadril. Pán Kogola, ty môžete k tomu povedať viacej? Pán Kogolaty, dúfam, že som správne vyslovil vaše meno. Vy ste e, vo vašej obhajobe e, nerozlišovali e, tieto rôzne sorty utečencov. Hovorili ste len o utečencoch, migrantoch a myslím si, že to je práve tá chyba. Treba rozlíšiť ekonomických migrantov od migrantov, ktorým ide o život a tam je veľký rozdiel medzi nimi. Vidíme, že médiá neustále používajú práve tieto dva pojmy, aj keď ich miešajú, ale tiež vidíme, že nám to neumožňuje, aby sme tieto toky e, migrantov to riadne odlišili od jedných od druhých, tých, ktorí naozaj potrebujú pomoc, od tých, ktorí sú len ekonomickými migrantami. E, keď e, budeme mať pred sebou nekontrolovaný tok migrantov pred bránami Európskej únie, tak mali by sme sa zamyslieť aj nad politickým dopadom našich Eh, činnosti, pretože to môže spôsobiť problém. Potrebujeme naozaj eh, politickú eh, pomoc. Avšak v súčasnosti tomu tak nie je. Vidíme, že tá politická akceptácia sa v, alebo tolerancia ako taká sa zrazu rozstýlila a už viacej v Európe nie je. Pán Demesmaker sú však aj ďalší kolegovia, ktorí by chceli sa vyjadriť, takže prepačte, že som vás musela prerušiť. Predsednička, Áno, máme totiž obmedzený čas eh, a takisto aj naši rečníci by chceli odpovedať na eh, celý ten rád vašich otázok, ktoré ste tu položili. A týmto pádom, keď budete na to eh, naťahovať, tak nebudú môcť tak spraviť pani, pán Ličius. From Dutch to Lithuanian. Um... Ďakujem. Myslím, že štúdia, ktorú zadal náš výbor, prichádza naozaj včas. Podporujem toto rozhodnutie, ktoré podvýbor e, prijal, aby sa zadala táto veľmi dôležitá a zaujímavá štúdia. Medzi 7. a 8. marcom, 18. marcom s týmito samitami, ktoré si dávajú za cieľ vyriešiť eh, migračnú otázku. Sme diskutovali o eh, návrhu rozhodnutia z tohto samitu. Tak to by som ho chcel nazvať. Eh, takže tento návrh rozhodnutia môjho pohľadu je v absolútnom rozpore so závermi pána Kogolatyho a jeho štúdie. Takže chcel by som sa vás ako experta spýtať, čo si myslíte Myslíte si, že eh, Rada Európskej únie eh, eh, má dosť vysoko kvalifikovaných právnych expertov, ktorí posúdia práve tieto aspekty? toho, že Turecko ne, a, neratifikovalo tie dôležité súčasti ženevského dohovoru, Eh, ten problém s tým eh, non reform Teisės normas. Aš labai norėčiau tikrai jūsų eh, komentarų. Rozhodnutie rady môže byť v takomto rozporte s medzinárodnými právnymi normami? To je moja prvá otázka. A moja druhá otázka sa týka financovania migračnej politiky. Potrebujeme teda ďalšie 3-4 miliardy. Čo si myslíte, aký je najlepší spôsob alkovania týchto prostriedkov? Mala by ich dostať turecká vláda, aj Európska únia by mala jednoducho zabudnúť eh, na eh, nejakú tému eh, zodpovednosti a kontroly za ich vynakladanie. pretože tu jednoducho môže byť e, e, korupcia na strane e, tureckých orgánov, ktoré budú rozhodovať, kto bude akceptovaný z týchto utečencov. Takže mohli by sa tu vytvoriť celé zoznamy, mohla by to byť cena za jednotlivé osoby a Európska únia by napokon iba pasívne mohla pozorovať, čo sa tu deje. Takže je nejaký spôsob, ako alokovať tieto prostriedky priamo migrantom, ktorí sa momentálne nachádzajú v Turecku? sedem e, e, e, dolárov mesačne na osobu. Príslušná agentúra OSN poskytuje Turecku, takže možno by sme toto mali alokovať priamo utečencom v Turecku, aby na tom boli lepšie, aby ostali eh, tam, kde sú a žili v kultúrnom prostredí, na ktoré sú navyknutí a neriskovali svoje životy a nestávali sa predmetom eh, pašovania eh, s ľuďmi. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem za vaše vyhlásenie aj veľmi dobrú štúdiu. Zaznelo tu toho už veľa. Ja sa chcem sústrediť na špecifické otázky. V prvom rade, eh, pokiaľ ide o vás, pán Kogoláty, eh, Povedali ste, že eh, Frontex prešiel reformným procesom, ste dokonca pozitívne je to hodnotené, aspoň takto vyplýva z nemeckej tlače. Tak ale hovorí sa o tom, že e, sú tu teda problémy porušenia proti ľudskému právu, e, ak by sa mali títo utečenci z Grécka vrácať do Turecka, ale zároveň ešte tu nie je mechanizmus e, pre sťažnosti vytvorený. Pokiaľ ide o Frontex, o to by mal žiadať Európsky parlament. Od minulosti sa nám to nepodarilo, bolo by treba to urobiť opätovne. No a Mm, obzvlášť e, fáza 3 e, e, to spomínaného projektu je veľmi problematická, ale je aj pravda, že treba znemožniť ďalšie fungovanie prevádzačom. Máte nejaké nápady, ako bojovať proti organizovanému zločinu a prevádzačstvu? No a pán Kessler, pokiaľ ide o forced migration ste hovorili, že ide o porušovanie napríklad v prípade Rómov z Západného Balkánu hospodárskych, sociálnych práv. Spomenuli ste princíp bezpečných krajín pôvodu. V Nemecku máme problém, že vláda aj Alžírsko, Maroko a Tunisko vníma ako bezpečné krajiny pôvodu a v, v rámci EÚ Máme tiež e, zoznam EÚ e, bezpečných e, krajín pôvodu, ktorý sa má teda vytvoriť. Takže ako by ste to vnímali vy? Nachádzame sa tu z ľudskoprávneho pohľadu na správnej ceste s takýmito zoznamami. No a kolega Ostrevičius už dobre načrtol to, o čom rada momentálne diskutuje, te, tento díl medzi Tureckom a EÚ, ak som vás správne pochopila, je v absolútnom rozpore s ľudskoprávnymi e, e, no, medzinárodnými normami. Museli by sme totiž vychádzať z toho, že Turecko je bezpečnou treťou krajinou a pán Tusk dnes v tlačovom oznámení v samotnej Ankare hovorí, že e, za veľkú úlohu e, vidí e, dopracovanie tohto návrhu tak, aby bol právne v poriadku a v súlade s medzinárodným právom. No a v tejto súvislosti ja poznám návrh nie v detailoch, ale iba v hrubých líniách. By ma zaujímalo, či by ste mohli sa vyjadriť, ako má vyzerať bezpečná tretia krajina. To by bolo totiž predpoklad pre takýto deal. a teda či je Turecko kvalifikovateľné, e, či je označiteľné za takýto e, bezpečný tretí štát. Ďakujem pekne, pán Henkel. Yeah, thank you. I have a... Ďakujem, ja mám tri otázky. By... Štatistika e, Eustat ukazuje, že v roku 2015 utečenci, ktorí boli registrovaní 72,3 z nich ehm, boli muži. A ja sa zamýšľam nad tým, aký e, je to systém. Zdá sa, že za sebou nechávajú svoje manželky, céry, matky, e, sestry, e, nechávajú ich bez ochrany doma, nech už je ich domov kdekoľvek a zjavne to je presne tá časť populácie, ktorá je najviac ohrozená. Niekedy mám dojem, že v Európe máme utečeneckú politiku, e, ktorá sa snaží zabezpečiť prežitie e, tých najsilnejších, kde iba tí, ktorí to zvládnu, to uh, zv urobia. Those who risk their lives. A potom tu máme ľudí, ktorí neprichá, neprichádzajú e, v, o, o, z oblasti, kde sa bojuje, ale prichádzajú z utečeneckých táborov. Dobre, nie sú pohodlné, ale sú to utečenecké e, tábory, e, ktoré sú bezpečné. Takže um, Mm, nemyslíte si, že je to e, výsledkom e, e, toho faktoru priťahovania napríklad zo strany nemeckej vlády? A máme predstavu o tom, koľko ľudí stratilo životy, pretože sa takto snažilo prísť z táborov do Európy. A potom mám otázku číslo 4. Pán Kogolaty, vy ste povedali, že rešpektovanie ľudských e, práv e, je predpokladom akékoľvek kooperácie s tretimi krajinami. Ja to samozrejme chápem. Ale nie je to e, v kolosálnom rozpore s potrebou spolupracovať s Tureckom? Pani Tomašik žiadala o slovo, ale pán Henkel ešte chcela by som povedať toľko, že okrem toho, že ľudia nechcú nie len, že umrieť, to je normálne, myslím si, že bežná ľudská reakcia je ďalšia vec, aj, ktorá spočíva v tom, že chcete mať aj nejakú životnú perspektívu, že chcete nejak žiť vy, keď hovoríte Safe Camp napríklad, ako je aj tábor Atari, čiže záchytný tábor, ktorý je veľmi dobre zorganizovaný. Ale keby ste sa Eh, stretli s 300 sírskými eh, mladými ľuďmi, ktorí eh, život skončil, pochopíte aj vašu úzkosť, že by ste chceli žiť iným spôsobom. Dokonca aj to, že ohrozíte svoj život, pretože práve keď ohrozíte svoj život, môžete nájsť lepší život ako tráviť eh, život v utečeneckom tábore a to je myslím si, že normálna vec. Všetky ľudské bytosti by to mali pochopiť. Čiže myslím, že toto sú trošku odlišné plány od toho, čo ste tu spomenuli. Ja som mala teda príležitosť s týmito mladými sa stretnúť v Atari a absolútne si chápem ich eh, úzkosť, eh, ich želanie dostať sa odtiaľ a nájsť lepší život, pani Tomašič. Ďakujem pekne. Podľa mňa by sme mali sa zamyslieť nad dvoma otázkami. Či chceme všetkých pomôcť, alebo chceme pomôcť tým, ktorí ohrozujú svoj život. My momentálne nie sme schopní pomôcť všetkým ani Európska komisia nediskutovala o členských štátoch, eh, koľko ľudí by boli schopní ich naozaj eh, zachrániť, eh, ich prijať, nielenže ponechať niekde bokom pri ceste a nechať ich eh, snažiť sa prežiť z kriminálnych aktivít. Ak chceme zachrániť eh, ľudí, tak nemôžeme eh, sa uspokojiť s tým, že budeme mať nejaké tie dobre kresťanské prehlásenie, ale naozaj sa snažiť pomôcť tým, ktorí sa nachádzajú v horšej situácii ako my. Kriminálníci najviac využívajú túto situáciu. Viete, čo mi častokrát povedali utečenci, že oni mi slúbili, že keď im zaplatím, takže dostanem byt, auto a takisto aj prácu. A mnohí ľudia práve utekajú aj kvôli tomu, že ich život je ohrozený. Ale e, sú aj ľudia, ktorí prichádzajú letecky, pretože im povedali, že tam budú mať byt, prácu, auto ich bude čakať v Európe. Takže je potrebné naozaj sa snažiť e, rozdeliť e, riadne tých, ktorí prichádzajú kvôli ekonomickým e, dôvodom a kvôli tým, ktorým ich život je naozaj ohrozený, pretože nemáme šancu všetkých prijať. Aké by bolo najlepšie riešenie? Aké by bolo podľa nás, podľa mňa uh, mať uh, také uh, politiky, ktoré by uh, sa posnažili ukončiť tento konflikt, ktorý je vlastne hlavnou príčinou týchto konfliktoch a snažiť sa na základe našich možností a želaní prijať tých, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujem pekne. E, rada by som teraz odpovedala, ale už nemáme na to čas, takže odovzdám slovo členom panelu postupne, ale teraz opačne. Začneme pani Goslo, nech sa páči. Were... Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že nepotrebujem počúvať e, tlmočenie toho, čo ja sama hovorím. E, budem stručná, aby som nechala priestor ostatným. Prostriedky sú potrebné pre utečenecké tábory. Práve som strávila 5 rokov e, vo viacerých utečeneckých táboroch vo viacerých krajinách, ale nemalo by sa to využívať ako prostriedok na teda zadržiavanie populácie. No a nie je to na politikoch rozhodovať, kde títo ľudia majú e, e, právo e, žiadať o ochranu. Je povinnosťou právneho systému prehodnotiť individuálne práva žiadateľov azyl. Nie je to úlohou politikov. A aké európske krajiny tých 6 miliard, ktoré potenciálne dajú Turecku, alebo e, teda 6 e, e, miliónov eur stojí uzatváranie hraníc EÚ, tak potom by bolo veľa menej problémov. Je to otázka priorít a vôle. Je to naozaj politické rozhodnutie ľudia potrebujú dôstojné zaobchádzanie, či sú to migranti, utečenci, nezávisle teda od ich právneho postavenia a, nútiť nutiť ich, aby e, sa možno zabili na ceste sem, nie je e, e, adekvátna, adekvátny prístup. Veľmi málo humanitárnej pomoci, ktorá prichádza do Syrie, jasne nepostačuje Lekárska pomoc obzvlášť eh, je potrebná, pomoc pre zranených eh, a tak ďalej eh, sa nedostane. Ani lekárske evakuácie ešte stále nie sú možné. V Syrii je teda situácia kritická, lekárska pomoc ešte stále nie je možná. Ďalšia vec, pokiaľ ide o Turecko, organizácie, ľudskoprávne organizácie e, najlepšie vedia hovoriť o e, e, tejto otázke, či je to tretia, bezpečná tretia krajina. <clears throat> Môžeme e, e, teda spochybňovať na základe tohto e, e, e takéto rozhodnutie e, vracať všetkých e, migrantov e, do tejto krajiny, kde je najväčšia populácia migrantov a či je to v najlepšom záujme migrantov. Zdá sa, že je to veľmi cynický díl, snažiť si sa o znižovanie počtu ľudí, a nezohľadňuje právo ľudí hľadať ochranu či to pomôže bojovať proti eh, prevádzačom. Ja som videla tieto lode, bola som na týchto miestach a videla som ten, eh, eh, to, čo spôsobujú títo prevádzači. Ale musím povedať, že musíme si dať pozor, aby sme nebojovali proti utečencov, ako keby sme bojovali proti prevádzačom. A to sa teraz práve deje. No a k tomu, že 72% e, tých, ktorí prišli do Európy minulý rok, boli muži. V prvom rade e, štatistiky sú veľmi zložité, ale to, čo tu vnímame teraz, je, že takmer polovica sú ženy a deti z tých, ktorí prichádzajú teraz na týchto člnoch. A áno, muži idú ako prví, oni riskujú svoje životy, aby e, e, sa dostali do Európy a potom sa snažia bezpečným spôsobom e, pomocou zlučovania rodín dostať k sebe ženy a deti. Teraz Európska únia tieto právne možnosti obmedzuje a preto teraz čoraz viac e, žien a e, dievčat a detí teda riskuje svoje životy, aby sa dostali do Európy. Ďakujem veľmi pekne. Budem sa snažiť byť e, taký stručný, ako má predrečnička. Pokiaľ ide o nutených migrantov, ja som hovoril Eh, práve eh, som používal takýchto výraz a eh, je širší než výraz utečenci. To sú teda migranti, ktorí sú nútení utiecť, ktorí neopúšťajú svoje domovy dobrovoľne. A používam tento výraz vedome, pretože zachádza nad rámec teda výrazu utečenec. Chcel by som vás e, vyzvať, aby ste vnímali migráciu nielen ako niečo, e, e, čo je spojené s krízami, ale niečo, čo je normálne. Európa bola turecká princezna, ktorá utiekla do Grécka a tam založila európsku kultúru. Eh, apoštol eh, Pavol eh, tiež prešiel cez Sredozemné more a dostal sa tak na Maltu a urobil z Malty kresťanskú krajinu. Európska kultúra je veľmi ovplyvnená a vyvíjala sa z dôvodov migrácie. Takže snažme sa vnímať migráciu nielen e, z takého pohľadu e, krízy, ale z pohľadu, že je to niečo normálne. A preto spomínam ekonomických migrantov, tých, ktorí prichádzajú do Európy e, legálne s pracovným povolením, ktorí nemajú len v kontexte migrácie Ale máme tu potom aj e, tých, a je to e, e, vysoké percento, z tých, ktorí už prichádzajú legálne. A migrácia už je normálna. Takže buďme trošku realistickejší Pokiaľ ide o možnosti a úlohu Európskeho parlamentu, už som spomenul eh, tento súbor nástrojov. Spomenul som, že mnohé z tých nástrojov eh, sa už nachádza v existujúcej legislatíve, ale čo by Európsky parlament mohol urobiť je, volať e, e, potom, aby sa vytvoril e, celistvá politika, ktorá by všetky tieto nástroje zlúčila a aby sa vytvoril systém, ktorý by ponúkal viac možností prísť do Európy legálne. O Európsky parlament chcel by som vás vyzvať, aj eh, napríklad viac podporovať eh, mimovládne organizácie. Vyzvať FF ako príjemcu eh, vašej podpory MSF. -a. Môže to byť akákoľvek iná organizácia. To, že bude súvisieť len s vládou, ja si myslím, že niektorí poslanci a niektorí členovia výboru už hovorili o situáciu, o situácii v utečenských táboroch ak kvôli nedostatku peňazí budú musieť znížiť prídel potravy v niektorých táboroch, ako v Jordánsku alebo v Libanone, ako môžete očakávať od ľudí, že tam zostanú. Ak chcete, aby ľudia ostali na susednej krajine, pri krajine pôvodu, tak treba to podporovať správne a komplexne. A rovnako MVOčky, ktoré tam pracujú a riskujú pre utečencov. No a čo sa týka bezpečných krajín pôvodu, tak to je veľmi dlhá debata. No, pošlem vám len krátku odpoveď. Je na nemeckom zozname bezpečných krajín pôvodu. Nevidím nič, čo súvidí, súvisí s koncepciou bezpečnej krajiny pôvodu, pretože ten koncept hovorí, že krajina by mala byť zaradená na zoznam bezpečných krajín pôvodu ak úplne rešpektuje normy a štandardy základných práv a ak ich rešpektovanie je zabezpečené. Ak ľudia skutočne môžu požívať všetky, a opakujem to, všetky relevantné ľudské práva stanovené v medzinárodných normách. A sem patrí patria hospodárske, sociálne a kultúrne práva. A preto ja nemôžem povedať, čo sa týka žiadnej krajiny pôvodu na európskom zozname, že by boli skutočne bezpečné. A ja si nikdy povedáte, či krajina je úplne bezpečná pre všetkých, vo všetkých krajinách sú možnosti porušovania ľudských práv. No a čo sa týka dohody EU-Turecko, to si vyžaduje vníma Turecko ako bezpečnú tretiu krajinu. myslím, že už tu dnes zaznelo, že Turecko nie je ani zďaleka bezpečné a to, že má výhradu k uplatňovaniu ženovského dohovoru, ženovskej konvencie a my vieme minulého týždňa, že neexistujú záruky na dodržiavanie ľudských práv. Takže aj podľa noriem, definície tretej krajiny, ak použijeme tieto normy, tak nemôžeme nazývať Turecko bezpečnou tretou krajinou, pretože kritéria nie sú splnené. Ja myslím, že som zodpovedal na všetky otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za dobrý správy. Ja by som vám len rád pripomenul, že my sme mali pri vydaní správy sa zaoberať situáciou migrantov predtým, než sa do, dostanú na územie EÚ alebo predtým, než sa vrátia do krajín pôvodu a preto my sa nezaoberáme situáciou migrantov v Európskej únii, aj keď dalo by sa o tom e, veľa hovoriť, napríklad o situácii v Kale. Áno, máte pravdu, my nerozlišujeme ekonomických migrantov a utečencov alebo nutených migrantov. To, toto rozlišovanie by sa čisto právneho hľadiska nemalo žiadny zmysel, kritéria EU, a princípy základných práv, práv na nenavracanie, právo na to, aby človek nebol kolektívne vyhostený, alebo právo, ktoré sú všetky práva, ktoré sa vzťahujú na utečencov, žiadateľov o azyl a hospodárskych migrantov tiež. Na nich sa vzťahujú rovnako, takže tá, to rozdelenie nie je relevantné, takže Treba si pripomenúť, ako to urobila predsednička, všetky ľudské bytosti, ktoré križujú more, tak majú právo na ochranu, na rešpektovanie dôstojnosti VU e a právo uh, dostať sa do bezpečia VU. E a je to právo na nevracanie, ktoré je zakotvené v článku 3.3 uh, Ženevského dohovoru z roku 1959, tak sa týka všetkých migrantov. A viackrát toto bolo spomenuté. A tiež je to priamo relevantné e, tomu, čo už tu zaznelo o akčnom pláne medzi EÚ a Tureckom. Jednoduchá, rýchla odpoveď je taká, že dohoda, ktorá bola predložená na radu dnes a zajtra, tak porušuje základné princípy medzinárodného a regionálneho ľudského práva zákonov ľudských práv. Takže tá dohoda stanovuje, že Turecko e, si vezme späť všetkých nelegálne alebo nelegálnych migrantov, ktorí sa snažia prekročiť hranicu a vstúpiť do Grécka. Ja si myslím, že treba si tu pripomenúť, že EÚ a medzinárodné právo zakazuje hromadné vyhostovanie a tak to bolo jasne rozhodnuté v roku 2012 Európskym, dvorom, Európskym súdnym dvorom, takže každý migrant musí mať príležitosť podať žiadosť o azyl v Grécku. Každá žiadosť má byť hodnotená individuálne a môže byť vrátený do Turecka len vtedy, keď kľúčové právne záruky sú garantované. Teraz otázka peniazy. Áno, peniaze sú dôležité a nechápte ma zle E, externá spolupráca EÚ s tretimi krajinami nemôže mať len zlé dopady na ľudské práva migrantov, ale môže tiež prispieť vašej ochrane ich práv. A to platí e, pre ochrany programy ochrany regionálneho rozvoja, tretie krajiny, tranzitné krajiny aj pôvodu, musia dostávať finančné zdroje a kompetencie, aby žiadateľov o azyl aby s nimi zaobchádzali v držení medzinárodného práva a ľudského práva a ľudských práv. A to vzhľadom na férový systém azylu. A to platí aj pre Turecko, takže ja som nehovoril proti všeobecne takéto formy spolupráce. A teraz zareagujem na otázku pani Lochbíler. Áno, máte pravdu. Komisia 15. decembra 2015 predložila tú myšlienku novej agentúry pre pobrežnú stráž, aby nahradila Frontex. A vidíme pozitívne trendy, ja som hovoril minimálne o, jednej, o jednom, a to je, ak si správne pamätám, je to v článku 72 návrhu komisie, to je mechanizmus plnenia, ktorý skutočne reaguje na výzvu Európskeho ombudsmana mm, zaradenie mechanizmu plnenia do agentúry Frontex. Problém je, že návrh nie je objasnením zbadnosti medzi aktérmi v spoločných operáciách, pretože vieme, že front, operácie Frontexu, že do toho sa zapája viacero agentúr, nie len Frontex, ale aj viacero aktérov, len Frontex, ale aj členské štáty. A to treba jasne rozdeliť zodpovednosť a treba jasne potvrdiť, že ano, agentúra zodpovednosť sme zodpovední za ľudské práva. Teraz čo sa týka otázky pána poslanca Henkela, Isté je dôležité, aby ľudské práva boli predpokladom akéhokoľvek partnerstva s tretimi krajinami. A ja musím povedať, že Európsky parlament už presadzuje takéto doložky ľudských práv. Jeden z príkladov je doložka, ktorú nájdeme teraz vo všetkých readmisných dohodách EÚ s tretimi krajinami. Napríklad readmisná dohoda eú Turecko takúto doložku obsahuje tiež školenia v oblasti ľudských práv, chce byť súčasťou alebo s tretimi krajinami, napríklad pre pobrežnú stráž. Dôležité je tiež využívať a aktivizovať a doložky o prerušení pri rozšírenom porušovaní ľudských práv. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne všetkým účastníkom prvého panelu e, za vaše prezentácie, takisto za vašu prácu. Bolo to naozaj pre nás veľká príležitosť. A teraz e, prejdeme k druhému panelu. Eh, vamos a empezar el segundo panel. Takže začneme tým druhým panelom. Budeme sa venovať eh, porušovaniam ľudských práv, ktorým musia čeliť migranti a takisto žiadatelia o azyl počas eh, útrpnej cesty, počas tranzitu a pri príjmaní v nových krajinách a máme tu medzi nami kolegu Petra van der Auverard. Dúfam, že som to nepovedala zle. Povedali mi, že takto sa to vyslovuje. Spravdujem sa. A Oskara Kamsa, ktorý je z Proaktívy, ktorý nám bude môcť hovoriť e, o konkrétnych situáciách. Pán van der Auer AUVRT je členom Medzinárodnej organizácie pre migráciu špecialista na regionálne a tematické otázky z Rakúska. Odozdávam najprv jemu slovo. Thank you. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi, veľmi stručne predstaviť našu organizáciu. My sme Medzinárodná organizácia pre migráciu. My sme medzivládna organizácia s 160 členskými štátmi a podporujeme migrantov aj vlády, krajiny pôvodu, kraje cieľové krajiny, tranzitné krajiny, riadenie ochrany ľudských práv, migrantov. Angažujeme sa európskej stredomorskej kríze už hneď od začiatku a poskytujeme personál krajinám, tranzitným krajinám, cieľovým krajinám, Turecku, Jordánsku, Libanonu. Rád by som vedel pár vecí, to sa týka všeobecnej situácie a zameriava sa tiež na diskusie, tiež s Tureckom a nadviažem na to, je skončil posledný panelista. Najskôr a ospravedlňujem sa, že to musím povedať, ale rád by som chcel napraviť pár vecí, o ktorých sa hovorilo predtým. Ľudia hovorili o táboroch, o táboroch, o tom, že Sýrčania žijú v táboroch v regióne. Poprvé v Libanone nie sú žiadne tábory, pretože e, že vláda si to nežela a v Turecku z 2,9 milióna ľudí, ktorí sú tam, a tak približne 300 tisíc ľudí žije v táboroch. Všetci ostatní žijú v mestách a dedinách a vo vidieckých oblastiach. Takže otázka táborov e, nezodpovedá úplne realite. A rovnako si myslím, že keď hovoríme a v Európe je bez pochyby kríza, 3, 4, 5 tisíc ľudí prichádza denne do Grécka, to je obrovský obrovský záťaž na ľudí, e, záťaž, záťaž na krajiny na ceste. Treba to uviezť do kontextu, keď hovoríme o Sýrii, e, tak hlavná utečenská kríza nie je e, v Európe, ale v Turecku, Libanone a Jordánsku. A treba byť veľmi opatrný, keď hovoríme, tak ako som už počul predtým, keď hovoríme z našej perspektíve, keď hovoríme o tom, či Turecko je to tretou krajinou, ktorá je bezpečná alebo nie. Môžeme hovoriť o aplikácii konvencie dohovoru z roku 1959, ale Turecko stará o 2,9 milióna utečencov. Ľudia majú prístup k vzdelávaniu, zdravotným službám a tiež pracovnému trhu. Neznamená to, že neexistujú tam žiadne problémy, samozrejme, že sú. Sú problémy migrantov v Turecku, utečencov v Turecku, ktorí sú vo veľmi nepriaznevej situácii vzdelávanie, bezpečnostné e, služby nemajú prístup k e, zdravotníctvu a zdravotnej starostlivosti. Ja som napríklad navštívil e, detinu pred dvoma týždňami blízko sírskej hranici 15 tisíc obyvateľov má a teraz tam žije ešte 5 tisíc utečencov a je jasné, že lokálni doktory a školy trpia nie kvôli politike Hm, lokálne politika, ale kvôli tomu, že tam nie je miesto. Čiže treba byť veľmi opatrný a treba rešpektovať, čo Turecko robí pre e, sírskych e, utečencov, hlavne keď vnímanie mimo Európy, a ospravedlňujem sa za to, e, je, že Európa nedokáže alebo neplní svoju úlohu a robí menej ako to očakávajú ľudia za hranicami Európy. Takže Eh, otázka klasifikácia bezpečnej tretej krajiny je veľmi citlivá a treba byť opatrný Vidíme mnohé problémy v Európe. Niektoré z nich eh, sú spôsobené napríklad nedostatočná solidarita, eh, 160 tisíc ľudí bol cieľ pre rozdelenia a posledné číslo, myslím, že zatiaľ bolo prerozdelených 700 osôb. Ďalšie ešte problémy ktoré vidíme v Grécku a Taliansku. tým sa dalo predísť, ak by tieto opatrenia boli implementované, ak by sme mali solidaritu. Situácia na hranice v Grécku, to nie je poprvýkrát, tá je spôsobená z tom rozsahu aj kvôli nedostatku integrácie negatívnych dopadov rozhodnutí, ktoré boli prijaté. Je jasné, že keď sú zavreté hranice, a dá sa diskutovať o tom, či je to dobrý nápad alebo nie. Bude to mať dopady, musíme byť na to pripravení a nezatvárať hranice predtým. než rozhodneme učiteľov v Grécku. No a, a dobre, že kolega z UNHCR sám tu, eh, že budeme hovoriť, a hovorí sa o poskytovaní humanitárnej pomoci Grécku eh, spolu s DG Echo a DG Home. Chceme zlepšiť pomoc Grécku, ale zlepšiť ešte zatvorením hraní, pretože by mohli predísť tým cenám, ktoré teraz vidíme, eh, tom, že ľudia sú vo veľmi zlých podmienkach v členských štátoch EÚ. Niektorým z tým problémov by sa dalo, niektorým problémom by sa dalo predísť lepším zvládaním situácie. Ďalej, dneska ľudia hovorili o prevádzačoch a pašerákoch. A v každom prípade je potreba konať proti pašovaniu a prevádzačstvu. To sú dva rozdiel ú, ú, úkazy, ale treba netreba zabúdať na viacero veci. Keď hovoríme o vojne proti prevádzačom, tak si treba uvedomiť, aká úspešná je vojna proti drogám a niektoré z dynamík, tie gengy, ktoré sa ktoré pašujú ľudí, tak sú rovnaké ako tie, ktoré pašujú drogy. Čiže treba zaistiť, že keď máme prístup, a integrovať prístup, ktorý poznáme e, z vojny proti drogám a pašovaniu drog. A keď sa nepozrieme na stránku a stranu dopytu, ľudia, ktorí keď sa nezniží dopyt, tak eh, prevádzactvo nes, eh, neskončí. Či tento prístup nebude fungovať. Po druhé, myslím, že je dôležité uvedomiť si eh, zatvorenie hranice, bude znamenať nárast prevádzactva. Pred troma týždňami som bol v Macedónsku, v bývalej Juhoslovenskej republike Macedónsko, by som mal asi povedať. A bolo jasné, že polovice novembra minulého roku bolo rozhodnuté, že len Afgánci, Irčania, Iračania a Sirčania môžu prechádzať. Dovtedy tam nebola žiadna, nebola, nebolo žiadne prevádzactvo, ale odvtedy takmer okamžite sa objavilo prevádzactvo, keď obmedzili prístup a vstup. Treba byť teda pripravený na nárast vlny prevádzačstva, keď sa zatvoria hranice. Takže jeden z dopadov toho, čo sa dnes deje, toho, čo sa deje v Grécku, bude nárast pašeráctva a prevádzactva. Treba sa na to pripraviť. Opätovne, e, pašovanie nie je len otázka práva spravodlivosti, je to otázka veľmi zraniteľných ľudí, e, ktorých zraniteľnosť sa ešte prehlbuje, tým, že sa dostávajú do rúk zločineckých gengov, ktorí, ktoré majú záujem len na tom zarábať peniaze. Tiež sa treba zaoberať a tým sa, na to už varujeme, s kolegami z UNHCR, že tie prúdy a toky môžeme zastaviť ľudia, aby išli niekam z Grécka, môžeme znížiť ľudí z Grécka, ale želanie ľudí odchádzate veľmi silné. Budem príklad, keď som sa stretol s ministrom zdravotníctva v firme, s ministerkou, tak mi povedala, že, ľudia, že ženy rodia na ceste. Boli vedené do nejakého zdravotníckého zariadenia blízko Skopie. Tie ženy tam nechceli zostať ani jednu noc, pretože oni chceli pokračovať ďalej v ceste. Takže keď ľudia majú takéto snahy a želania, ak skutočne chcú pokračovať ďalej, tak si nájdu spôsob zastavíme a zatvoríme jednu cenu, e, cestu, a to sme videli na západnom Balkáne, no tak sa otvoria ďalšie migračné cesty. My budeme spolupracovať napríklad s albánskou vládou. Na pripravenosti treba zaistiť, že s tým budeme veľmi pozorne zaoberať, pretože ľudia chcú ďalej pokračovať. Tie dôvody ktoré majú, existujú a budú existovať aj zajtra. Dovolte mi ešte povedať dve veci, ktoré by som rád doplnil k tej diskusii, ktorú sme dnes viedli. Migrácia do Európy bude pokračovať. Migrácia bude existovala a bude pokračovať. Nime zmenu proti migrantom, tie pocity, strach z migrantov a musíme no, bojovať proti tým prejavom za veľmi negatívneho imidžu migrácie a v záujme Európy musíme prejsť k pozitívnejším vyjadreniam. Súčasťou snách musí byť teda ľuďom, že čo sa dnes deje, je pod kontrolou, pretože ľudia videli cudzincov prechádzajúcich alebo utečencov prechádzajúcich hranice. No a čo sa deje v Grécku, vytvára dojem, že veci sa vymykajú spod kontroly. Čiže ak to dokážeme humánnym spôsobom vyriešiť, tak možno to zmení prejavy. No a druhá časť, niečo je veľmi náročné. Ľudia často hovoria o utečencoch, ako o veľmi zraniteľných ľuďoch, že osoby, ktoré sem prichádzajú, sú veľmi zraniteľné samozrejme potrebujú ochranu, ale musíme byť veľmi opatrní, my, ktorí preukazujú iniciatívu a vychádzajú z Alepa cez Turecko do Nemecka. To sú ľudia, ktorí majú zdroje, aby prispeli k našej spoločnosti a nevyhoda, samozrejme sú veľmi zraniteľní. A ľudia medzi nimi, ktorí vidíme, zhromažďujeme údaje s z UNHCR a sú to samozrejme veľmi zaujímavé, ako sú tam ľudia. No sú to ľudia, ktorí dokážu prispieť našej spoločnosti a a je výhodové, že na to sa zabúda. A jedna z víziev, ktoré vidíme a my a sa venujeme migrácii už veľa desaťročí, tak o tých veciach tak sa teda do, do, diskutuje kontrola, zatváranie hraníc a tak ďalej. To je súčasť, to je súčasť integrácie. To je veľkou výzvou, pretože v Európe mnoho ľudí, je to len otázka zatvorených hraníc, krajiny ako Nemecko, Fínsko, Švédsko, tiež prijali veľa ľudí a integrácia teraz bude veľkou výzvou a myslím, že do toho treba teraz investovať a zaistiť, aby európske krajiny žili odborné znalosti organizácie ako naša a ďalších, aby to zvládali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz odozdám slovo Oskarovi Kamsovi, ktorý pochádza z mimovládnej organizácie eh, dobrovoľníkov, ktoré myslím, že 6 mesiacov eh, pracujú v mimovládnej organizácii a snažia sa zachrániť životy a okrem toho, že upozorňujú na to, že štáty ne, nedodržiavajú svoje záväzky, takisto sa snažia osvetľovať e, túto situáciu e, pre neziskové organizácie, ktoré majú pred sebou a vykonávajú také úlohy, ktoré by mali vykonávať e, vlády Open Arms je jedna z tých najodvážnejších. E, sú to moji spolobčania. Ďakujem pekne, Oskar. Ďakujem, budem hovoriť po španielsky, pretože sa mi tak najlepšie vyjadruje. Chcem poďakovať e, všetkým za to, že môžem tu byť e, prítomný. Budem používať jazyk, v ktorom nie som zvyknutý hovoriť na verejnosti. Veľmi stručne vám prezentujem túto organizáciu, ktorú zabezpečujem. aktíva Open Arms bola vytvorená e, na konci leta, aby zachraňovala životy na mori. Máme asi 70 dobrovoľníkov doteraz. V súčasnosti je to práve 6 mesiacov, čo sme začali týmto touto našou úlohou, touto našou misiou, pretože snažíme sa bojovať proti tým uh, hrôzam, ktoré momentálne hlavne v lete e, my zažívame. Viac ako 150 e, ľudí sa nám podarilo zachrániť. Podarilo sa nám zachrániť ľudí na mori viac ako 1100 osôb a podarilo sa nám e, z vody vytiahnuť viac ako 480 ľudí, ktorí sa topili. Toto všetko, to bolo na severe ostrova Lesbos, len za 6 mesiacov. Takisto sme na mori videli 400 ľudí, ktorí zomreli, nedokázali sme ich zachrániť. Boli to celé rodiny len za niekoľko mesiacov. Na Lesbose sú všetky tieto organizácie, ktoré realizujú, môžu zažívať to, čo sa každodenne deje pri eh, pobreží našich hraníc, tak v Egejskom mori, ako aj e, v ďalších e, vodách, kde naše mikroorganizácie majú svoje základne, kde pracuje len za nás asi 14 ľudí na rôznych e, loďach. Môžem vám povedať, že niekoľko málo organizácií sme urobili oveľa viacej v tejto kríze ako 28 vlád členských štátov EÚ a keď hovorím o kríze, v pondelok naše kolegium advokátov v Barcelone, pán e, advokát Pena povedal, že Európska únia sa nachádza pred krízou humanity. Súhlasíme s tým. Na, v Egejskom mori každý deň umierajú ľudia. A to, je, to sú tie hodnoty ľudstva, ktoré umierajú spolu s nimi. Sú to hodnoty, ktoré táto Európa vytvorila a ktoré teraz ako keby boli nejakým si status quo, ktorá nefunguje. Európa a jej lídry zabudli historickú pamäť, zatiaľ čo každodenne ľudia zomierajú, prichádzajú, teda zomierajú na diskrimináciu vo svojich krajinách, ako v Eritreji, Afganistane, Iraku a v Syrii. Najvyšší orgán EÚ e rokuje s takou krajinou, ako je Turecko. Turecko, krajina, ktorá veľmi dobre vieme, ako potlača demokratické výdobytky, ktorá e, tiež spôsobila exodus mnohých ľudí, pretože na toto sa zmenila táto kríza. Je to masívny exodus, je to ozajstná špinavá oblasť e, priemyslu, kde mnohí <laughs> ryžujú žiadatelia o azyl, ktorí prišli na naše územie, na grécké ostrovy museli zaplatiť za to, aby sa tam vôbec dostali minimálne 200 eur, niektorí niekoľko tisíc. A my teraz rokujeme s Tureckom. Nie som právnik, nikto, dobro, žiaden dobrovoľník z Proaktívy Open Arms nie je právnikom nemôžeme z právneho hľadiska hovoriť o ľudských právach, avšak vieme jednu vec, že ľudské právo je to najzacnejšie, čo existuje. Je to to, čo dáva zmysel všetkému ostatnému, hlavne zmyslu žiť. A aby sme zachránili toto právo, tak pracujeme na lesbose. Prišli sme odtiaľ minulý týždeň a budeme aj ďalej pokračovať. Budeme ďalej pokračovať v záchrane životov a častokrát sa nás pýtajú, či sa cítime užitoční. Samozrejme, že sa cítime byť užitoční. Robíme to maximum, čo môže človek urobiť. Zachrániť život druhého. A to je to, čo budeme aj naďalej robiť, až kým táto Európa, ktorá strátila pamäť, zabezpečí záruky pre všetkých. A chceme z Lesbosu o to požiadať. Aj my sme Európania. Ďakujem pekne, predsedníčka. A teraz odozdávam slovo. Tiene la palabra la señora Berger. A teraz odozdávam slovo pani Lerši. Áno, ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som najprv sa ospravedlniť eh, za to, že som nemohla byť prítomná na začiatku tohto stretnutia, ale keďže som aj na výbore pre ľudské práva a takisto aj eh, dnes ráno sme eh, na výbore pre občanské práva sa venovali vízovému balíčku a takisto iniciatívnej správe o migrácii, takže to hm, bola akási interferencia medzi týmito eh, témami, takže aj v tomto podvýbore ja som poverená správou o migrácii a ľudských právach eh, v tretich krajinách. Čiže ešte o to viacej ma to mrzí, že som tu nemohla byť. Chcela by som však poďakovať eh, pánovi Oskarovi Kampsovi za jeho svedectvo. Chápem, že eh, eh, Elena Valenciano povedala hrdo, že je španielka a ja som smutná istým spôsobom, že ňou nie som vzhľadom na to svedectvo, ktoré ste nám tu teraz predložili, že sú to práve mimovládne organizácie, ktoré robia oveľa viacej ako vlády. A preto sa domnievam, že by sme sa mali snažiť ich podporovať rozhýbať, rozhýbať na pôde Európskeho parlamentu. Ja som veľmi hlboko dotknutá tým, že mimovládne organizácie musia vytvárať humanitárne tábory v Francúzsku, keďže tá situácia utečencov je dramatická na severe Francúzska a chcela by som aj teraz poďakovať za ich prácu a vyjadriť moju solidaritu s nimi. Teraz by som sa chcela vrátiť eh, k tejto téme. Eh, mala by som teraz eh, chuť položiť otázku pánovi van der Verwertovi. Antwertovi. Vy ste povedali niečo v tomto kontexte, čo ma zaujalo. A ja mám určitú obsesiu v, eh, k tejto téme. Eh, je to aj moje sprave, pretože doteraz sme hovorili veľa o sírskej kríze a jej dopadoch, avšak eh, chceli by sme trošku viacej rozšíriť našu víziu, aby sme ten problém mohli načrtnúť vzhľadom na krízu utečencov, ktorá teraz sa dotýka Európskej únie aj v tom svetovom kontexte. A keďže je to teraz téma teda ľudských práv v e, krajinách pôvodu, ako aj v tranzitných krajinách. E, tým pádom sa netýka len krajín pôvodu, ale všetkých krajín. E, Zaujímavé by ma, čo sa deje v Afrike, hlavne v krajinách subsaharskej Afriky, hlavne pokiaľ ide o to obchodovanie s ľudskými bytostiami, pretože myslím si, že toto je tá dôležitá téma Európska únia by tam mala zohrať dôležitú úlohu a chcela by som, aby ste mi osvetlili túto tému. Ospravedlňujem sa pánovi Kamsovi, avšak moje e, priority sú troška mimo teraz práci mimovládnych organizácií, ale chcem vám ešte raz vyjadriť e, svoj obdiv. Pán van den Hoyc. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa chcem ospravedlniť. Musel som byť na tom istom zasadnutí na výbore LIBE, pretože sme hlasovali o týchto témach. Chcel by som sa poďakovať obom referentom aj e, za tento diferencovaný pohľad, aj za to, <clears throat> že ste relativizovali situáciu v krajinách pôvodu, že nemôžeme vychádzať z toho, že ľudia žijú v táboroch, tam, že sú integrovaní do spoločnosti, že sú tam teda e, veľké e, ťažkosti, že sú tam problémy, ktoré momentálne ani nevidíme teraz, keď e, si uvedomíme, že 20% alebo ešte menej e, detí chodí do školy, tak za chvíľku tu budeme mať problémy oveľa väčšie a iného druhu. múry a ploty problém nevyriešia. Ja prichádzam z krajiny, ktorá si zvolila e, možnosť e, posilňovať e, hranice. Nepomôže to. Aby ste povedali správne, že povede len k rozdeľovaniu utečencov, k ďalším snahám o nové hranice, ktoré zase nebudú fungovať a to povede ešte k ďalším e, ťažkostiam. Takže to nefunguje, potrebujeme tu európske riešenie. <clears throat> Bol som e, vydomený na naposledy minulý týždeň. Treba skonštatovať, že obyvateľstvo je tam e, veľmi nápomocné. Už celé mesiace e, grécke obyvateľstvo na seba berie obrovskú záťaž, ktorá e, svedčí o veľkej ľudskosti. A už bolo citované, že táto situácia je vďaka tomu ako tak a, a, znesiteľná, ale naďalej je situácia na, na greckých hraniciach veľmi a, nepredvídateľná. Nevieme eh, predpovedať, čo by sa stalo, keby tam eh, došlo k panike, keby eh, tam vypukol oheň. A je to veľmi nedôstojné pre ľudí. Keď sa s nimi stretnete, oni sa ešte plní dojmov, ako prešli cez more, ako svoje ruksaky museli zahodiť do mora, keď ich e, e, k tomu prinútili prevádzači, lebo chceli e, naložiť ešte viac ľudí. Pýtam sa, ako je možné tieto mafiózne štruktúry, ktoré existujú na týchto hraniciach, nielen na grecko-macedonskej, ale na všetkých, Ehm, neviem si predstaviť, že by to e, orgány tam vôbec nevideli, čo sa deje na e, hraniciach, čo sa tam odohráva, ako je možné bojovať proti týmto mafióznym štruktúram. Vy ste úplne právne pove- e, správne povedali, pán Dekams, že sa z toho stal biznis. A ja myslím, že ľuďom tam to nepomôže, ehm, že sú závislí od týchto ľudí, e, ktorých e, zneužívajú. Takže ako je možné proti tomu postupovať? Je e, potrebné proti tomu postupovať. A potom ďalší bod, ktorý som si sám všimol. Ehm, ja som tiež sformulovala otázku pre komisiu. Medzi Greckom a Macedónskom došlo k masívnemu používaniu násilie. Ľudia boli často držaní medzi plotmi 200-300 ľudí na území nikoho ľudia e, cez plot na mňa my, my, my kri, museli kričať a rozprávať, čo sa im stalo. E, pustili na nich psov. A podobne to sú veci, ktoré myslím treba naozaj podrobne preskúmať. títo e, ľudia boli kvázi internovaní e, e, v nejakom území, kde nemali ani len stany, museli spať v daždi. Bolo to veľmi chaotické a zložité, čo zažili. A keď som sa ich pýtal, čo urobili, tak ich, teda ten zločin, ktorý urobili, bol, že sa snažili prejsť cez hranicu. Takže aj k takýmto prípadom dochádza, dochádza k ním aj na iných hraniciach. Takže dochádza tam k masívnym porušeniam ľudských práv zo stran kriminálnych štruktúr, ale aj štátnych orgánov. La señora Lockbiller. En todo caso... Pani Lockbiller, v každom prípade teraz už pán Pendenholz, v každom prípade teda sa zdá byť zrejme a rozumné, veľmi ľahko pochopiteľné to, že najlepším spôsob, ako bojovať proti nezákonným prevádzačom, je cez zákonné cesty. To je neuveriteľné, že, pred, že všetci hovoríme o tom, že tento, táto dohoda s Tureckom je zásadná v boji proti nezákonnému obchodovaniu a nikto nehovoril o legálnej ceste, o zákonnej ceste ako by sa mohli migranti sem dostávať. Toto je najväčší exodus utečencov, ktorý sme zažili od druhej svetovej vojne, vojny. Neviem, prečo všetci hovoria o boji proti prevádzačom, obchodníkom s ľuďmi a pritom nikto nespomína to, že by sme mali vytvoriť štruktúry pre zákonné cesty. To je strašné pokritectvo. Penelok Biller. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja mám e, otázku na oboch. Pán de Kamp, e, ďakujem aj e, za vašu prácu. Hovorili ste predtým o tom, že Európa stratila pamäť. Ja to vnímam tak, že Európa ako my ako zastupcovia týchto inštitúcií, keď vystupujeme na vonok, tiež sme stratili na dôvere v tom, že postupujeme humanne ehm, s migračnými e, pohybmi. To je veľký e, krok vzad pre Európsku úniu. Keď e, hovoríte s ľuďmi, ktorých zachraňujete pri vašej práci, dopočujete sa alebo pýtate sa aj na to, kto ich do takejto situácie dostal? Napríklad v predchádzajúcom eh, diskusnom kole sme hovorili o mechanizme sťažnosti na Frontexe. Takže máte informácie od ľudí, eh, či eh, sa k ním správne, teda dobre správali európske agentúry ochrany hraníc a ak áno, postupujete to informácie ďalej. A, a pán Van Overard, vy ste povedali, že je E, e, tu treba vnímať e, prepojenie aj napríklad medzi bojom, vojnou proti drogám a takýmto udržneckým tokom. Mohli by ste byť precíznejší? Vidíme, že to, čo sa deje v Mexiku, je veľmi dramatické a možno by sme sa mohli e, poučiť z e, úspechov v, v boji proti e, drogám. Ana Gomez, prepačne, videla som ťa. Máš slovo? Also, uh... Ja tiež som si všimla túto asociáciu e, e, s e, vojnou proti drogám, ale myslím, že jediný boj proti ním je legalizovať ich a potom kontrolovať obchod s nimi. A to je to, čo potrebujeme tu. Bezpečné a legálne spôsoby pre migrantov a utečencov, aby mohli požia- požiadať o pobyt, inak budeme napomáhať obchodovaniu s nimi. A tá dohoda, na ktorej sa pracuje medzi EÚ a Tureckom, tá e, prevádzačom e, dá ešte viac e, práce, pretože sa budú ľudia vracať, navracať do Turecka, tí celkom zrejme sa budú znova snažiť prejsť do Európy, pretože, ako ste povedali, sú veľmi odhodlaní a vynaliezaví keďže prežili to, čo už e, prežili, aby sa dostali tam, kde sú. Takže e, ešte sa viac e, podporí biznis pre prevádzačov. A mňa teda šokuje, ako Európska rada úplne neguje takúto možnosť a v parlamentu veľmi často spomína. Áno, je to obrovský biznis. Ja som prednedávnom e, navštívila e, e, teda riadec Centrum práce Sofia a 30 eh, eh, HDP krajín ako eh, Líbia momentálne je generované práve prevádzačom obchodovaním s ľuďmi. Odhaduje sa. No a otázka, ktorú by som chcela položiť vám obom je, spomenuli ste E, Turecko. A vidíme, že Turecko tu e, zohráva e, túto hru kontroly kohútika, napomáha ten, na tomu špinavému obchodu, aby prekvital. A teraz prichádza s týmto vydieraním EÚ a tým tomuto biznisu dáva vlastne ešte viac príležitostí. No a ja by som sa vás chcela spýtať, ako by sme tu v Európe, obzvlášť my tu v parlamente, mohli veci zmeniť. Aké posolstva máte pre nás a pre našich lídrov? Ďakujem. Si uh, eh, ah, señor Osevičius, van animando. Ana Drievičius. Thank you, Chair. I'll be very short. Ďakujem, budem veľmi stručný. E, takéto e, e, prevádzačské cesty po Balkáne pre, pre, nie sú nič nové. Kedy si ich po, používali pre pašovanie drog a zbraní, to je niečo, ide to ruka v ruke. Eh, jednoducho sa obchoduje s tým, čo je najžiadanejšie. Ľudia boli jednoducho iba eh, pridaní na zoznam. Hmm, mám eh, otázku. Prevádzači ľudí používajú niekedy kriminálne metódy, dokonca Ehm, plávacie vesty, ktoré nefungujú, ktoré majú pomôcť len proste zabudnúť e, na tých e, ľudí, ako náhle sa dostanú na more. Vaša organizácia spolupracuje s ostatnými inštitúciami, ktoré bojujú proti takejto kriminálnej činnosti, myslím tým obzvlášť e, teda boj proti drog, obchodovaniu s drogami a zbraniami, pretože e, e, to by mala byť takáto kooperácia, keďže sú to etablované trasy. Spomenuli ste, že na ostrove Lesbos ste boli viac menej sami na začiatku a pravdepodobne aj neskôr, e, keďže tam nebola nejaká oficiálna pomoc ani inštitúcie, ktoré by prichádzali na pomoc. Takže ako hodnotíte optimistickejšie signály zo strany Grécka sprednedávna, pokiaľ ide o hotspoty. Má sa ich vytvoriť 5 či 6. Máte nejaké informácie, či tieto fungujú e, správne a e, tak, ako by sme očakávali? En sentido inverso, si te parece, Oscar. Poprosím teda, aby sme začali s odpovedami v opačnom slede. Najprv začne Oskar. Oskar, prosím ťa, odpovedaj na tvoje otázky. Señora Lockbill, por, por sus palabras, no? Ďakujem pani Lockville Ler za vaše otázky. Porušovanie ľudských práv sú opakované. E, porušovanie ľudských práv je na dennom poriadku pokiaľ ide o všetky komponenty, ktoré by mali zabezpečiť bezpečnosť tejto oblasti. Máme dôkazy na video, videu, ktoré boli eh, na sociálnych sieťach eh, šírené, tak eh, pokiaľ ide o otázku Frontexu, Turecka a tak ďalej. Momentálne tá situácia je neudržateľná. Denne prichádza 30, 50, 100, 100, 120 lodí na sever alebo od severovýchod ostrova Lesbos. Žiadna vláda nie je schopná toto všetko kontrolovať, ani Grécko, ale môžeme zachrániť životy. 10 kilometrov vody e, v pobrežných vodách e, ľudia, ktorí e, tento krátky úsek sa snažia prekonať, tých by sme mohli zachrániť a nerobíme nič. Pani Anna, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, viac ako 2 milióny sírčanov momentálne v Turecku sú nachystené na to, aby sa snažili, nachystané na to a budú sa snažiť eh, dostať ku nám a eh, buď sa budú snažiť dostať eh, cez hory, cez potoky, zomierajú deti, ktoré zomierajú od mrázu a obchodníci s ľuďmi, tých je 16 alebo 20 E, ktorí prevádzajú tieto ľudí a vôbec im je to jedno, ako, v akom stave sa nachádzajú títo ľudia. Častokrát majú deti len sandálky a oni ich prevádzajú cez zasnežené kopce. Absolútne nemôžete rokovať s takýmito ľuďmi. To oni nemajú v sebe troška ľudkosti. E, na Lesbose e, prichádza pomoc veľmi neskoro. Každý deň 5 až 8 tisíc utečencov prichádzalo na Lesbos, kde sme pracovali eh, pár desiatok mimovládnych eh, organizácií eh, Mali sme asi 200 alebo 300 utopených ľudí v pobrežných vodách okolo Lesbosu. A tie tábory boli veľmi maličké a neboli vôbec dotované. Teraz to trvalo niekoľko mesiacov a teraz, keď sa Európa rozhodla prijať opatrenia a začala konať a Frontex začal vysielať tam lode, aby zabezpečil veľkú, väčšiu e, bezpečnosť e, na Lesbose, tak teraz e, je to prázdne a žiadne e, žiadne ločky, žiadne dodávky. Toto je súčasná a reálna situácia na Lesbose. Avšak za tých 6 mesiacov sme videli, ako e, obyvateľstvo ostrova sa zdvojnásobilo so všetkými tými problémami, ako prežiť, e, ktoré môže vôbec predstavovať niečo takéto príchod takýchto počov ľudí pre obyvateľstvo ostrova. Takže ostrov bol ako keby obsadený svojím spôsobom. A takže potom musím povedať dokonca, že by sme si mali brať príklad zo správania Grékov, ktorí boli naozaj príkladnými. Ďakujem pekne. A teraz eh, pán pander Overt. Um, obviously there's a lot of questions. Ďakujem. Eh, celkom zrejme je to veľa eh, otázok. Ospravedlňujem sa, že e, z časových dôvodov nemôžem odpovedať dostatočne na všetky. V prvom rade k tej e, e, vojne proti pašmoni, aby ste ma nerozumeli nesprávne, musíme vy ste spomenuli Mexiko, ja som veľa pracoval v Kolumbii, takže viem, čo za sebou prináša čisto policajný prístup a boja proti tomuto fenoménu. Bojovať čisto iba proti zločinu nepostačuje, pretože je tu veľa ľudí, ktorí chcú prísť do Európy. To som chcel povedať. Nepovedal som, že e, boj proti e, e, drogám je veľký úspech. Povedal som, poučte, poučme sa z neho. Sú tam dobré a zlé veci. <clears throat> Určite je pašovanie ľudí biznisom. Tie isté gangy, ktoré predtým pašovali zbranie, drogy, cigarety, Teraz e, e, pašujú ľudské bytosti. Je to naozaj e, biznis v tom zmysle, že keď sa rozprávate s migrantami, oni spolu komunikujú cez WhatsApp a Facebook, snažia sa identifikovať dobrých prevádzačov, ktorí vám naozaj aj splnia to, čo slúbili, neutrálnych a potom tých zlých, ktorí napríklad neposkytnú tie e, správne bezpečné e, e, plávacie vesty a podobne. Vždy takisto, keď sme si všimli, že sa uzatvorí hranica, vzrastie prevádzarstvo, pretože je po ňom väčší dopyt. Pokiaľ ide o bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko, čo som sa snažil povedať je, že Prepač, ja som taký úprimný bolo úplne predvydateľné, e, e, že sa toto stane. Dalo sa povedať, e, že zatvoríme hranice o dva týždne a začneme spolupracovať s Grékmi na tom, aby sme nejako sa pripravili na túto situáciu, skôr než teda, aby teraz od dňa na deň sa všetko zmenilo. A myslím si, že bolo e, dobré, e, bolo by bolo e, dobré konať inak a zabranili by sme tomu týmto potom veľkému ľudskému utrpeniu, ku ktorému teraz došlo. A pokiaľ ide o pašovanie s ľuďmi, veľa bude závisieť od implementácie. Keď sa pozrieme na relokáciu, prečo títo, ktorí idú z Grécka do Nemecka, idú práve tam, bol tu relokačný plán a hovoril že namiesto toho, aby ženy a e, deti e, v zime išli e, do Grécka, relokujme ich do iných krajín, do Litvy a podobne, ale migranti videli, že to nefunguje. Ak môj bratranec je už v Berine, prečo by som mal požiadať o relokáciu a ešte k tomu, aj keď vidím, že budem musieť niekde v Grécku čakať celé mesiace na to, aby mi bolo dovolené niekam sa presunúť Veľa teda bude závisieť od implementácie. Ak tam bude naozaj eh, presidlovanie sírskych utečencov z Turecka do Európy, eh, do Európy, niektorí si povedia, že naozaj nebudú riskovať svoj eh, život v člnoch medzi Tureckom a Gréckom. Um, dosť veľa utečencov sme presunuli teraz e, zo Syrie do Kanady. E, dobre sa to, bolo tých 25 tisíc, týchto 25 tisíc nepôjde do Európy, dostali alternatívny návrh. Mohli z, e, z Jordánska, z Libanonu, kde je situácia ťažká, a do Kanady. Takže sú tu takéto alternatívy, ak takéto alternatívy dobre budú fungovať, ak migranti a utečenci vidia, že fungujú, tak nebudú chcieť používať nelegálne cesty. A potom ešte k tej e, zložitej otázke e, globálneho kontextu. Pozrieme sa prvom rade na čísla. UNHCR hovorí o 60 e, miliónoch presunutých osôb na celom svete. V Európe máme z nich naozaj len veľmi malú časť. A keď sa pozrite na niektoré africké hlavné mesta, keď sa diskutovalo o tom novom trastovom fonde EÚ pre Afriku, na africká strana povedala, no ale toto všetko vychádza z európskych priorít. E, vy ste e, dostali len 1 milión za rok, ale my tu v Afrike máme 3-5-6 e, miliónov utečencov, ktorí prechádzajú cez naše hranice. To je pre nás normálne. Takže na globálnej úrovni je treba zabezpečiť áno. Musíme tu mať, musíme chápať dynamiku migrácie a bojovať proti neregulárnej migrácii. A možno ešte posledný bod. Keď sa na to pozrieme z globálnej perspektívy, a to som sa snažil povedať, keď som hovoril o vnímaní migrácie, keď sa pozrieme na e, to, ako rastie e, e, populácia v krajinách okolo Európy, Afrika, Severná Afrika, Tunisko, Maroko, Ázia, keď sa pozrieme na demografickú situáciu v Európe, bez pochyby bude viac migrantov prúdiť do Európy, pretože v týchto krajinách nie sú ekonomické alternatívy pre týchto ľudí. Na to musíme byť pripravení ako e, spoločenstvo, ako e, e, individua a ako politici musíme umožniť nejakým spôsobom legálnu migráciu a ochranu. A musí prebiehať v Európe takáto diskusia, ale bude to ťažké a ale to vám ako politikom myslím nemusím zdôrazňovať. Ďakujem pekne obidvom. Žiaľ Bohu nemáme dostatok času na to, aby sme viacej diskutovali ešte a kládli otázky našim účastníkom druhého panelu, lebo máme pred sebou tretí panel so štvrtými, so štyrmi ďalšími účastníkmi. Takže poprosím vás, prejdeme k tretiemu panelu. Bueno, vamos a empezar. Eh, en este tercer panel eh, Dobre, takže začneme. V tomto treťom paneli sa budeme snažiť zamyslieť nad možnými riešeniami, nad opatreniami, ktoré by sa mohli prijať s výhľadom na ochranu ľudských práv Pozvali sme za týmto účelom pána Kristiana Leflera, ktorý je generálnym sekretáratom pre ekonomické a globálne otázky EAS. Ďalej pána Mazena Šakuru, ktorý je zástupcom vysokého osobitného predstaviteľa OSN pre Tunisk, pani Katrin Töll, ktorá je podpredsedničkou e, Európskej Eh, Komisia pre ľudské práva takisto aj Euromed Rights v Paríži a potom ešte François Bienfif, eh, ktorý je členom Európskeho azylového eh, podporného úradu. Máme tu štyroch zástupcov. Oni všetci veľmi dobre vedia, že Európsky parlament je fórum a spojenec v týchto otázkach a dúfam, že teda kolegovia budú môcť sa vyjadriť e, počas času, ktorým bol udelený. Začneme pánom Lefflerom a chcem mu poďakovať za to, že si našiel čas, aby prišiel na naše stretnutie. Gracias, señora prezidenta. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie na toto zasadnutie a dnešnú diskusiu. Ja som sa práve vrátil zo zahraničnej misie, takže bohužiaľ nemohol som sa zúčastniť skorších e, diskusí a preto sa ospravedlňujem za to, ak budem opakovať niečo, čo už dnes zaznelo. A z programu vidím, tak to chápem, že už sa pomerne veľa hovorilo o výzvach, o zdržení, o dodržovaní ľudských štandardov pre ľudské práva a povinnosti podľa európskeho a medzinárodného práva pri riadení migračných eh, utečeneckých tokov a ďalších eh, migrantov, ktorí prichádzajú do Európy. Sú to výzvy, o ktorých sa veľmi aktívne diskutuje, aby sa čo najlepšie vyšili a budú predmetom osobitnej diskusie zajtra a deň potom na Európskej rade. Komisia v týchto chvíľach predkladá na posledné návrhy o tom, ako lepšie riadiť tieto otázky a povinnosti na internej úrovni a v rámci našich vzťahov s kľúčovými susedmi. Ale myslím, že keď sa hovorí o týchto základných a zásadných otázkach v rámci tretieho panelu, nesmieme zabúdať na to, že základný problém, hlavne keď sa hovorí o utečencoch, tiež o iných migrantov, hospodárskych migrantov a tak ďalej. Dôležité je, že sa porušuje ich základné práva, nich doma, v krajine pôvodu, v ich mestách, regiónoch, dedinách, no a samozrejme sú vystavení mnohým hrozbám v procese testovania, tie všeobecné výzvy, ale rovnako zneužívanie v rukách prevádzačov. No a preto my tiež potrebujeme a snažíme sa identifikovať možnosti riešenia týchto príčin hneď pri zdroji, aby ľudia museli utekať kvôli nedostatku perspektív alebo rešpektovania a ochrany ľudských práv. Majú pocit, že musia odísť z domova a hľadať bezpečie niekde inde. No a to je jeden z hlavných elementov Európskej agenty pre migráciu, ktorá bola prijatá v maje minulého roka, alebo bola predložená v maje minulého roka komisiou a sa otázky ľudských práv dostávajú do každého piliera aktivít pre migráciu. A to je tiež jasne stanovené v akčnom pláne EÚ pre ľudské práva a demokraciu, ktorý prijala Rada na návrh komisie v júli minulého roka a kde sa hovorí o No a v procesoch, v programoch EÚ zapájať projekty s tretimi krajinami spojené s imigráciou alebo hraničnými kontrolami, podporiť a pomôcť partnerom pri riadení tečenických tokov a vnútorných presídlencov, a jediní dimenzie práv, ich situácie. Toto je tiež, myslíme, reflektované o výsledkoch samitu z Valety novembra minulého roka, ktoré zdôraznili význam ľudských práv a akčnom pláne prijatom na samite v tomto jasné záväzky, ktoré sa zaoberajú e, s jednoduchším prístupom k spravodlivosti, e, sredstva ľudí, ktorí môžu byť e, ohrození sociálnej psychologickej pomoce pre žiadateľov o azyl a migrantov a spolupráce s krajinami v Sahárskej Afrike, aby sme im pomohli dodržiavať štandardy Ženevského protokolu eh, z roku 1951-59 plus eh, jeho eh, protokolu. No a ďalšie body a, a sa spracovajú na bilaterálnej úrovni s jednotlivými krajinami a, a fondom za lety v spolupráci s Afrikou alebo v Afrike, ale rovnako v iných častiach sveta ste, ste dnes hovorili o aktivitách a opatreniach na Západnom Balkáne, relácia, ktorá sa realizuje v južnom susedstve Sýrie, Sýrie a podpora pri príjmaní sírskych utečencov a ostatných, ktorí prechádzajú touto oblasťou. My sme sa snažili nad rámec špecifických programov, ktoré existujú, pojíte aj IHR, demokracia a ľudské práva, program pre demokraciu a ľudské práva, zaintegrovať aj tieto dimenzie do mainstreamových eh, programov spolupráce, ktoré sa pracívajú pod alebo v rámci fondu Valeta, Madát, rátanie programov ECHO a spolu s kľúčovými partnermi ako Medzinárodný Červený kríž a ostatnými špecifickými programami, ktoré máme špecificky podporu ľudských práv v konkrétnych krajinách, v Jordánsku, Libanone a Maroku a zoberáme sa riadením migrácie a migračných koridorov v spolupráci s národnými organizáciami v týchto krajinách a organizáciami občianskej spoločnosti na podporu migrantov, zamestnancov a obete obchodovania s ľudskými ľuďmi. Je tu aj ďalšia dimenzia a to sú aktivity CSDP súvisiace s migráciou a to sú formeta operácie v Stredomorí, kde sa venuje osobitná pozornosť tomu, aby operácie dodržiavali štandardy eh, medzinárodného humanitárneho práva a v kontexte migrácie, konkrétne s princípom nenavracania. odporúčania boli integrované do operačných operačného velenia operácií CSDP tak, aby a, a, poskytovali permanentné poradenstvo vždy v prípade potreby a mohli koordinovať a oni mohli koordinovať a personál pri participácii na týchto opatreniach a aktivitách. Ako viete, tiež spolupracujeme v našich oblastiach prostredníctvom dialogu na vysokej úrovni cez programy migrácie a s nimi spojené v Afganistane, Pakistane, Bangladeži, juhovýchodnej Ázii alebo spolupracovali s medzinárodnými partnermi na riešení základných príčin, ktoré založené vychádzajú z práv. Nebudem teraz sa Prechádzate k jednotlivým príkladom z jednotlivých krajín, môžeme využiť ten čas lepšie. A v prípade, ak budú položené nejaké otázky, môžeme sa k tomu ešte neskôr vrátiť. A dovolte mi povedať, že keď tieto otázky, keď sa zaoberáme tejto otázky, tak veľmi seriózne sa zaoberáme agendou pre základné práva, ľudí v ohrození, ľudí, ktorí sa stali migranti, migrantami ako utečenci, alebo ako migranti, ktorí hľadajú z iných dôvodov lepšiu budúcnosť. Robíme to v krajinách pôvodu, robíme to v oblastiach tranzitu, kde čo najviac, sa, čo najviac spolupracujeme rôznymi krajinami, rôznymi tranzitnými krajinami, aby sme zistili, čo sa dá robiť a na zlepšenie podmienok, boj proti rôznym prejavom a druhom obchodovania, alebo teda pašovania ľudí a obchodovania s ľuďmi. A aby sme dodržali v rôznych fázach hraničné prechody, práva na hraničných prechodoch práva ľudí, hlavne tie najzraniteľnejšie skupiny maloletých eh, s rodinami alebo bez sprievodu, ženy, seniorov a ďalších, ktorí sú osobitne zraniteľní. V niektorých krajinách, eh, konkrétne tých, ktoré susedia so Sýriou, momentálne Jordánsko, Libanon a Turecko, sa venujú osobitné snahy tomu, aby sme sa zaobrali možnou, možnými snahami o integráciu utečencov v týchto krajinách, čiže zdravotníctvo, vzdelávanie, zamestnanosť, ochrana detí a podobné otázky. Prebieha neustály dialog, ktorý sa zaoberá ďalšími možnosťami na to, aby sme umožnili a podporili prácu, ktorá bola odvedená v týchto krajinách a aby sme hľadali nové spôsoby riadenia, tako, ktoré budú prichádzať, pokiaľ násilie, hm. ste pôvodu neskončí. A to, ako viete z predchádzajúcich diskusí, na komisii a rade tiež zahrania úvahy o možných nových inovatívnych prístupoch na lepšie riadenie legálnych migračných tokov a to stále predmetom úvah. A tomu sa budeme musieť ešte vrátiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Leffler. No a teraz dám slovo pani Tel, podpredsedničke. Asociácie pre ľudské práva. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, za to, že e, ste mi dali slovo, aj keď máme obmedzený čas. Ja som sa snažila obmedziť môj príspevok na partnerstvo. Partnerstvo Európskou úniou a tretimi krajinami, pretože to je to najväčšie najväčšia, najväčší bod zlomu alebo úrazu pre mimovládne organizácie, hlavne v východnej časti Stredozemného mora, pretože je to takisto aj jasná výzva zahraničnej politiky Európskej únie v oblasti, ktorá sa týka otázok spojených s migráciou. Pokiaľ ide o rozvíjania partnerstiev s tretimi krajinami, e, musíte na túto otázku nahliadať spoločne s Eh, so stanoviskom eh, voči tretím krajinám to, nič, nie, to nie je nič škandalózne, pretože každý môže mať z toho užitok. Dokonca aj migrujúce osoby. Ale eh, bolo by treba, aby sme spoločne žiadali o to, aby absolútne do poslednej bodky boli dodržiavané práva týchto osôb. Avšak už za posledných 10 rokov sa nezdá, že by eh, Európska únia eh, v rámci implementácie všeobecného prístupu k migrácii a k mobilite išla týmto smerom. Naopak, musíme konštatovať, že práve počas rokovaní o readmisných dohodách alebo o dohodách o partnerstve, ktoré sa týkajú mobility, častokrát ako keby európska snaha podporovať politiku boja proti nezákonnému eh, prisťahovalectvu napomáhala porušovaniu ľudských práv týchto osôb, obzvlášť migrujúcich. To spôsobuje, že prichádza k vyhosteniu, k zadržaniu, k potlačeniu sociálnych eh, práv, dokonca až ku kriminalizácii tejto nelegálnej emigrácii v Maroku, v Tunisku, tým, že e, zašleme tieto ľudí naspäť do svojich krajín. Mohli by sme hovoriť o mnohých správach, hlavne zo strany mimovládnych organizácií, ale hlavne aj o správach osobitného e, spravodajcu pre ľudské práva migrujúcich e, OSN François Crepu, ktoré o tom svedčia. Spojenie praktik niektorých tretich krajín a tak spoločne s Európskou reštriktívnou sekuritárnou politikou nie je schopné zabezpečiť to, že tieto cesty, po ktorých sa migrúci vydajú, sú bezpečné a nezabezpečí to ani odstranenie tohto lukratívneho trhu pre prevádzačov. V súčasnej konjunktúre e, sa domnievame, že je čoraz viac nevyhnutnejšie, aby sme otvorili zákonné bezpečné cesty pre migrujúcich na celom území Európy, aby tieto osoby mali možnosť vstúpiť na územie Európskej únie bez toho, aby sa museli obratiť na túto sieť prevádzačov, ktorá je všetko len nebezpečná. Z dlhodobého hľadiska, ak Európska únia e, bude naozaj čoraz viacej prihliadať a prisudzovať väčšiu dôležitosť, a teraz budem citovať, ochrane ľudských práv vo všetkých eh, dialogoch eh, v oblasti migrácie, ako aj mobility, tak ako to hlása nový plán pre eh, šírenie mobility, ako je ochrany ľudských práv na roku 2016-2020. Ak teda Európska únia naozaj sa bude snažiť dosiahnuť tento cieľ, tak bude potrebné dohlbky zmeniť tak metodiku, ako aj obsah partnerských, e, ako aj readmisných zmluv. Povedzme si to na rovinu. My za mimovladné organizácie sme proti tomu, aby sa podpísali tieto rady, sme dohodli. Nechcem povedať, že s nimi súhlasím, ale chceme, aby síce ich Európska únia podpisovala, aby ich podpisovala s partnermi, ale za určitých podmienok. Za týchto podmienok však je potrebné samozrejme prijať určité opatrenia, ako aj zmeniť prax, praktiky eh, v tejto oblasti. Už niekoľko rokov eh, žiadajú mimovládne organizácie, takisto Európsky parlament, eh, aby bola zabezpečená transparentnosť pri takýchto rokovaniach a pri takýchto diskusiách medzi Európskou úniou a tretimi krajinami. Preto je potrebné začať spolupracovať so zastupcami občianskej spoločnosti, je potrebné začať spolupracovať aj s mimovládnymi organizáciami, či sú na severe, juhu, východe alebo západe Stredozemného moria. Oni veľmi dobre poznajú tú situáciu, ako je ten problém a sú schopní častokrát oveľa lepšie sa k tomu postaviť ako štátna správa, ktorá je len poverená, aby rokovala s partnermi. Je teda ďalej potrebné konzultovať, spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, s parlamentnými zhromaždeniami či Európskej únie. To sa vám zdá byť síce zrejme. Avšak aj s keď si zoberieme, že tá konsultácia až, nie je až tak eh, rozbehnutá, ako by mala byť, eh, je to len tak etapovité a eh, nie na úrovni, ako by to malo vyzerať. A hlavne e, je potrebné spolupracovať, konzultovať tieto otázky aj s parlamentnými zhromaždeniami tretimi krajín. Počas týchto rokovaní je potrebné predkladať radmisné dohody parlamentom tretich krajín. Je potrebné žiadať, aby tieto návrhy dohod boli im predložené na tripartitnej e, báze. Európska únia, tretie krajiny, občianská spoločnosť a tak ďalej, je potrebné zverejňovať pravidelné tieto hodnotenia nezávislé na tripartitnej úrovni opätovne, aby tam boli zakomponované Európska únia a tretie krajina, takisto aj občianská spoločnosť, e, tak za Európsku úniu, ako aj tretie krajiny. A je potrebné pravidelne zverejňovať tieto hodnotenia. Tiež je potrebné úplne zapojiť občianskú spoločnosť vo všetkých etapách tohto procesu. E, tým pádom by sa zabezpečila úplná transparentnosť e, v rámci dodržiavania demokratického procesu, ktorý nám leží veľmi na srdci. Pokiaľ ide o obsah, e, e, tá správa pana Kogolatyho hlásala niektoré zásadné body, ktoré by som prevzala a ktoré by sme mali zohľadniť. Je potrebné, aby v každej dohode s tretimi krajinami boli zakomponované klauzuly odvolávania sa na základné princípy, konkrétne princíp nároku opustiť Eh, svoju krajinu. Pre každého občana ide o, o dohovor o ľudských právach, článok 13.2. Takisto je potrebné stanoviť klauzulu o pozastavení rokovaní alebo dohody v tom prípade, keď sa dokáže, že tretia krajina neochraňuje alebo nerešpektuje základné práva osôb, vrátane migrantov. Tiež je potrebné vylúčiť klauzuly o podmienečnosti pomoci pre rozvoj alebo pre zabezpečovanie víz e, pod e, dodržovanie záväzkov kontroly migračných tokov tiež je potrebné rozšíriť a to značne uľahčovanie vydávania víz pre ľudí, ktorí majú nárok na zjednotenie rodiny. Tiež je potrebné prispieť e, k konsolidácii systémov azylového práva v tretích krajinách, ktorých sa to týka a takisto aj vylúčiť podpis readmisnej dohody s takou krajinou, kde systém azylu nedodržiava základné medzinárodné štandardy. Toto sú minimálne požiadavky, ktoré nám umožnia zistiť, že či Európska únia prisudzuje veľkú dôležitosť ochrane ľudských práv vo svojich eh, vzťahoch s tretimi krajinami. Okrem iného je to jedna z ciest, eh, ktorá by prispela k tomu, aby migračné toky boli tak eh, zabezpečené, že sa vyhneme mnohým dramám, takým spôsobom, aby krajiny, ktoré bránia týmto migrantom opustiť svoje krajiny, tak eh, nekonali. My sa chceme zasadiť o to, aby sme do budúcnosti zabezpečili, že Európska únia sa pustí do takých postupov uzatvárania dohovod s tretimi krajinami, kde bude zohľadovaná otázka migrácie. Ako ste už určite pochopili, a tým pádom už budem končiť, moja, môj návrh bol eh, všeobecný, ale eh, ešte by som tam chcela zakomponovať takú špecifickú analýzu Európska únia totiž to momentálne rokuje o dohode s Tureckom. Ak sa budete snažiť aplikovať túto dohodu, tak ako ju máme k dispozícii, jej znenie v súčasnosti, všetky tie témy, ktoré som teraz ocitovala, tak e, môžete si byť istí, že to bude úplne out. Iným, spôsob, iným spôsobom povedané, je to nepriateľné. Ďakujem, pani predsednička. Uh, merci beaucoup, madame. Ďakujem, pani Tol. A teraz odozdám slovo pán, pánovi François Bienfe, ktorý je z Európskeho azylového úradu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Uh, my... Ďakujem pekne za pozvanie. Uh, Nadriadený riaditeľ bohužiaľ nemohol prísť, takže ja vystúpim v jeho mene. Takže... Mm, no, Uh, prístup k migračným politikám na základe ľudských práv, čo môže naša organizácia priniesť v tomto kontexte. Možno je dobré, aby som vám dal nejaké informácie o tom, aká, čo je naša organizácia, kto sme. My sme stále pomerne noví a, a organizácia mala, aj keď rastieme, ten úrad bol zriadený v roku 2010. Je to EU, agentúra EÚ pre azyl, ktorá bola zriadená na podporu členským štátom v azylových otázkach, aby sa zaistilo, že budú plniť medzinárodné a európske povinnosti, chrániť ľudí, ktorí to, si to vyžadujú a potrebujú. A my sa venujeme hlavne praktickej spolupráci a šíreniu osvedčených postupov a cieľ je podporiť implementáciu spoločného azylového systému v Európe, aby sme mali konzistenčnejšiu azylovú politiku. IEZO tiež za cieľ podporiť členské štáty, ktoré sú pod špecifickým tlakom a vyžadujú si pomoc. Nebudem zachádzať do detailov, možno uvediem ešte skutočnosť, že ISO dostalo dodatočnú úlohu článkom 32 na dublinským nariadením číslo 3, kde ISO zhromažďuje všetky údaje vykonáva analýzy na európskej úrovni, aby na mechanizmu Easoma e, sídlo v Malte. Máme približne 100 e, zamestnancov, personál je 100 ľudí. Do konca roka to bude približne 140 ľudí, čiže náš personál skutočne rastie. A na rok 2016 máme rozpočet 16 miliónov, ale pravdepodobne tiež ešte narastie. Takže čo môžeme priniesť do tejto diskusie? EPSO, e, teda EASO, má budovať kapacity hlavne e, v rámci EÚ. A preto je relevantné, že sa zúčastňujeme tejto diskusie. My vypracúvame a neustále budujeme e, permanentnú podporu, a to najskôr školeniami, vzdelávaním. Máme veľmi silný systém na školenie personálu, čiže hlavne v Európe, a môže, môže to byť aj mimo Európy. Momentálne máme 15 interaktívnych modulov, Takže miešanú metodológiu a môžem povedať, že za 3 roky sa nám podarilo vyškoliť viac ako 10 500 účastníkov, hlavne v Európe, ale aj mimo. Tieto moduly sú samozrejme založené na a, zákonných právach. pracujeme ich s spolupráci s členskými štátmi, ale aj referenčnými skupinami, kam patrí UNHCR, agentúra ECHO a mnohé ďalšie. No a k obsahu máme modul o základných právach a medzinárodnej ochrane. V rámci EÚ máme modul o inklúzii, exklúzii, identifikácii zraniteľných osôb, rodovej identite, sexuálnej, e, sexuálnemu zneužívaniu a tak ďalej. Tiež e, vypracúvame informácie o krajinách pôvodu. Máme nový portál mnohými dokumentami. Máme osobitné siete pre krajiny pôvodu, siete krajiny ako Sýria, Afganistan a tak ďalej. A tiež eh, správy o kľúčových krajinách pôvodu, tak ako sme práve vypracovali správu o Somálsku. A rovnako na budovanie kapacít chceme pracovať na kvalite azylových postupov. No a za týmto účelom si vymieňame osvedčené postupy, ale okrem toho chceme tiež vypracovať praktické nástroje eh, na posilnenie konvergencie. Máme praktické nástroje pre osobné, osobný poho pohovor, hodnotenie, hodnotenie veku, identifikácie osôb, o osobách s osobitnými potrebami, rodinách a máme tiež ďalšie nástroje, ktoré sa vypracúvajú a budujú, čo skoro budú pri, pripravené o tom najlepšom záujme dieťaťa, kontexta prelokácie a tiež začíname budovať nástroj o štandardoch alebo týka sa noriem príjmu máme identifikácie identifikáciu zraniteľných participantov, účastníkov, hlavne detí a tiež obchodujeme s ľudskými bytostiami, organizujeme zasadnutie expertov, potom THB z Nigérie, máme školiaci nástroj pre osvetu THB. Okrem toho, čo, dela, eh, čo robíme, s podporou máme osobitnú núdzovú podporu a pomoc, a to hlavne pre členské štáty, ktorých systémy sú pod veľkým eh, tlakom. No a v tomto kontexte ja som môže eh, použiť podporné týmy pre podporné týmy IASO, ktoré sú zložené z expertov z členských štátov. Nebudem zachádzať do detailov, len poviem, že mali sme plány s Gréckom, ktoré začali už v apríli 2011. Máme plán s Talianskom od júna 2013. keď môžem neskôr uviesť detaily. S Cyprom od júna 2014. No a samozrejme nedávno Máme špecifické plány, ktoré súvisia s relokáciou a hotspotmi, hlavne sa Talianskom a Gréckom. Ďalej zohrávame úlohu v externej dimenzii, je tiež súčasťou nariadenia EASO, IASO a máme e, externú stratégiu s cieľom posilniť e, kapacity v tretich krajinách, takže podporiť e, celosvetovú ochranu ľudí, ktorí to vyžadujú a potrebujú. Takže doteraz sme sa zameriavali na krajiny rozšírenia, kandidátske krajiny Západný Balkán, a krajiny východného partnerstva a krajiny, ktoré sú súčasťou regionálnych programov. Takže aké opatrenia môžeme príjmať, aké aktivity môžeme robiť, ako som už povedal, školenia, budovanie kapacít, a rovnako používa metodológiu a nástroje podobné e, tým, ktoré sa e, používa na podporu členským štátom. Sa zohrá tiež úlohu pri koordinácii e, pre aktivity na presídlovanie. Of... Aby som uviedol príklad, no, práci, kde sme boli zainteresovaní, my sme súčasťou projektu s Marokom, Tuniskom a Jordánskom, začal to bol v februári. Začíname program EPA e, týkajúci sa senzitívneho e, migračného manažmentu na Západnom Balkáne a v Turecku v súlade so štandardami EÚ a v kooperácii s Frontexom UNHCR a IOM. Budem zachádzať do detajlov, keďže času nie. V budúcnosti sa budeme zúčastňovať na prvom pilieri, teda posilňovanie e, kapacít v Severnej Afrike, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbia, Egypt mali byť pokrytí. Opäť do detailov zachádzať nebudem. Sme spomenutí na e, samite vo Valete e, z minulého roku, obzvlášť v odseku, kde sa spomína, že vykonávame školenia, zlepšujeme kvalitu spolupráce aj za podpory UNHCR. E, uh, a napokon posledná časť mojej prezentácie sa týka utečeneckej krízy, hotspotov, relokácie. Ale neviem, či to má nazývať riešenie, alebo je to čiastkou riešenia. A teda týka sa to Európskej agendy pre migráciu z maja 2015, ktorá e, sa snaží e, vytvoriť celistvý prístup, e, pokiaľ ide o migračné toky, o relokácii vo vnútri EÚ bolo rozhodnuté v roku 2015 dvakrát na dvoch stretnutiach Hovorí sa mu o opatreniach e, medzinárodnej ochrany, e, ktorých e, teda príjmateľmi mali byť Grécko a Taliansko, aby sa im podarilo, pomohlo čeliť bezprecedentnému prílevu utečencov. Dáte mi dve minútky, aby som mohol dokončiť Cieľom je 160 tisíc ľudí, ktorí by mali byť relokovaní. Viem, že momentálne toto číslo sa javí smiešné, pretože sa, sme sa približili k jednej tisícke relokovaných zatiaľ. Ale zároveň Musíme pochopiť, že bolo veľmi ťažké tento proces vytvoriť. Je to veľmi komplikovaná mechanika, pretože Potrebujeme, aby tu spolupracovali národné, medzinárodné orgány a samozrejme e, tu máme potenciálnych e, utečencov, ktorí musia chcieť vstúpiť do systému a pre nich je často jednoduchšie e, jednoducho sa len fyzicky presunúť, než aby čakali na tento právny systém relokácie hranice sa uzavreli, takže ako viete, viac a viac potenciálnych žiadateľov e, k nám teraz prichádza a žiada o relokáciu, takže tieto čísla sa určite zvýšia. E, malo by to byť teda 6 e, tisíc v budúcich týždňoch, či myslím, takže tento, toto číslo by sa malo zvýšiť. Um, and of course we need as well the support of the member states to give teda e, majú tam byť e, experti, ktorí majú pomôcť e, tomu, aby fungoval tento systém relokácie. Nie teda o to, že momentálne z tých 60 tisíc sme zatiaľ vytvorili, je zatiaľ vytvorených 7 tisíc miest, hlásia nám členské štáty kto, kam by teda mohli byť presídlení e, títo žiadatelia v rámci relokácie. A to je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Teraz odozdám slovo pánovi Mazen Šakurovi, ktorý je zástupcom OHCHR dneska. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani e, predsednička, za to, že mám príležitosť e, poinformovať vás o v otázkach migrácie v Tunisku. Tunisko eh, predstavuje mm, krajinu pôvodu aj eh, tranzitu, aj destináciu. Ja by som sa teda chcela venovať všetkým týmto trom kategóriám. V prvom rade Tunisko e, e, zažilo tok regulárnej migrácie z e, krajín južne od Sahary, ale aj z krajín Magrebu ako Alžírsko, Líbia, Maroko aj z Blízkeho východu. Prednedávnom sme prijeli určitých Sýrčanov a palestinských utečencov. Tiež e, predstavujeme e, tranzitnú krajinu e, z dôvodu našej geografickej pozície, pokiaľ ide o Európu a Stredozemné more. A sme aj krajinou, do ktorej smerujú kroky migrantov. Tu sú dôležité viaceré faktory. E, napríklad vyvinutý e, e, systém vzdelávania, ktorý je veľmi atraktívny pre migrantov z krajín Južného Cáhary, obzvlášť sektor súkromných univerzít, ktorý sa posilnil v 90. rokoch v Tunisku. A tu sú určité štatistiky a údaje, o tom, koľko migrantov je v Tunisku registrovaných e, do roku 2014, keď hovoríme o Marokáncoch, Libičanoch, e, e, tam iné číslo, ale keď hovoríme o, tých, ktorí prišli z krajín južne od Sahary, hovoríme o viac než 7 tisíc. Tunisko Mm, ako e, e, e, krajina destinácie tiež je modelom správnej praxe. Tunisko bolo pochválené OSN za svoj flexibilný prístup pri pomoci utečencom, ktorí prišli z Líby v roku 2011. Musíme mať na pamäti, že e, južná časť e, Tuniska má tiež e, vzťahy s Líbiou, sú tam rodiny a teda kmeňové prepojenia s Líbiou. Takže mali sme veľmi flexibilný prístup. Iba jeden utečenský tábor Šuša bol vytvorený na juhu bol zatvorený v roku 2013. Prejdem teraz k národnému právnemu rámcu v Tunisku, ktorý môžeme opísať ako veľmi slabý. V prvom rade Tunisko ratifikovalo eh, ženevský eh, eh, dohovor aj protokol zo 77. roku Tuniská ústava z roku 2014 eh, neobsahuje osobitnú ochranu pre migrantov a ustanovenia a eh, ústavy eh, týkajúce sa ľudských práv sa vzťahujú iba na občanov a tých, ktorí, pra, ktorí legálne bývajú v krajine. Ústava je článok 26 však predstavujú pr- právo pre poskytovanie politického azylu a, spomínajú aj e, princíp nenavrácania no refoulement a um, Tunisko uh, bolo, bolo kritizované za to, že vrátilo teda politických e, žiadateľov o azyl z Líbie. V e, kooperácii s UNHCR e, sme však vypracovali, bol vypracovaný návrh v tejto súvislosti, ktorý e, má byť predložený parlamentu. No a migranti, migrujúci pracovníci, e, e, pre nich je Tunisko destináciou. Máme tu študentov z krajín južne od Sahary. Títo potom, čo doštudujú, hľadajú si radšej pracovné príležitosti v, Tulicku, v, Ture, v Tunisku alebo e, zostávajú v krajine, pretože dúfajú, že sa odtiaľ ľahšie dostanú do Európy. Musíme si uvedomiť, že e, tuniská administratíva a verejná mienka ešte stále vníma migráciu ako hrozbu. Či už pre náročnú, národnú bezpečnosť, alebo aj pre národný trh práce v Tunisku. Národné e, e, priority e, spomínajú obmedzovanie alebo uzatváranie prístupu na trh práce pre zahraničných pracovníkov bez zručností. Pokiaľ ide o žiadateľov o azyl, keďže tu chýba národný legislatívny rámec pre azyl, je tu určitá tolerancia zo strany orgánov, pokiaľ ide o ich e, pobyt. Aj keď teda UNHCR zaregistrovalo e, mali počet e, tých, ktorí teda splňajú kritéria pre azyl od roku 2011 Pre vás máme ešte 4 e, minútky a potom 10 minút majú k dispozícii e, poslanci. No a k novej cestnej mape, ktorú sme vyvinuli spoločne s vládou, s ILO. Cieľom je, aby sme prijali e, dohovor o právach migrujúcich e, pracovníkov. E, my sme tu už prijali určité pozitívne kroky. V roku 2014 sme vytvorili Národné e, monitorovacie centrum pre tento účel. To je pozitívny krok. spadá pod ministerstvo sociálnych vecí, ale ministerstvo vnútra ešte stále je tým najdôležitejším hráčom, pokiaľ ide o toto monitorovacie centrum. Tiež e, sme si e, všimli, že e, to ešte nie je uspokojivá a naše naše stroje hovoria, že zatiaľ 13 detenčných centier náš e, prístup k migrácii v Tunisku. Prednedávnom sme ukončili národnú stratégiu pre migráciu. Tento dokument e, e, vyvinula naša krajina ILO a IOM. Tiež sme prednedávnom vytvorili vo februári novú cestnú mapu pokiaľ ide o lepšiu integráciu na pracovný e, trh. A vytvoril sa tým e, projekt e, IRAM a opäť je tu podpora pre tento program a chceme tiež sa viac e, zaviazať, e, e, pokiaľ ide o, o prijatie dohovoru o právach migrujúcich pracovníkov. Dôležité sú kroky, ktoré je treba prijať v oblasti ochrany ľudských práv budeme sa doporiť aj školeniami v tejto oblasti e, pre polica, policajtov, pre e, pohraničnú stráž a e, pracovníkov v detenčných centrách pre migrantov a pre pracovníkov, ktorí budú v kontakte s migrantami. Tí majú prejsť školeniami, takže tu by som sa zastavil. Ďakujem za pozornosť a som otvorený ďalšie diskusie a otázkam. Teraz poprosím pani Veržia, aby prevzala predsedníctvo, pretože žiaža Bohu už musím opustiť 12.30 eh, eh, našu sálu. Pani Veržia je totižto zodpovednou eh, spravodajkyňou pre správu v, k tejto téme, takže ju poprosím, aby prevzala na miesto mňa predsedníctvo. Je, vais faire euh, brièvement une ou deux remarques en tant que, en tant que rapporteur. Ako spravodajkyňa budem eh, eh, sa snažiť eh, tu vystupovať a budem sa snažiť trošku vás upozorniť na určité špecifické otázky, aby sme nezachádzali a neobmedzovali ten rečnícky čas, ktorý majú k dispozícii kolegovia. Len jedna poznámka. Myslím si, že ten spôsob zototenia ľudských práv vo všetkých politik, ako aj napríklad zahraničnej politiky Európskej únie, je niečo, čo je veľmi dôležité. Chcela by som však povedať, že by tu bolo potrebné roztrídiť krajinu po krajine, pretože situácia v niektorých krajinách je iná ako v druhých E, niekde máme určité otázníky, napríklad e, Eritrea, aby sme menovali konkrétne e, tému, alebo teda krajinu, ktorá ktorej situácia veľmi znepokojivá, o ktorej hlasoval Európsky parlament minulý týždeň. Ja by som chcela, aby sme trošku tak špecificky postupovali, okrem teda tých textov, ktoré ste prečítali, aby sme mali trochu, trošku taký cielenejší obraz Pani Anna Gomez, máte slovo. Uh, merci. Uh, je voudrais... Oh, Ďakujem. Mr. Lefa, um... Chcela by som uh, eh, spýtať uh, pána Lefera, prečo si myslí, že prečo EU nenasleduje odporúčania parlamentu, expertov, pokiaľ ide teda o e, prosím, utečencov z tých krajín, kde sú teraz koncentrovaní, aby neboli exponovaní porušeniam ľudských e, práv zo strany e, prevádzačov, tak ako v prípade Kanady alebo aj Portugalska. V deň poslednej rady Portugalsko s EASO a greckými orgánmi zorganizoval priamy let z Grécka do Portugalska pre utečencov. Prečo toto E, nemôže e, fungovať e, systematicky, aby sme sa vyhli prekvitaniu tohto biznisu pre prevádzačov. Vlády klamú same seba občanov, keď, si, keď hovoria, že takáto dohoda alebo ochrana hraníc situáciu vyriešia. Nie, to len poskytne viac príležitostí pre tento špinavý obchod. Potom by som sa chcela e, spýtať e, jedna tá e, hlavná otázka, ktorú spomínali utečenci, keď som sa ich pýtala, prečo prichádzajú do Európy, je, že sú zúfali, pretože pre ich deti sa neponúka vzdelávanie v utečenských táboroch alebo aj v miestach, kde nie sú tábory, kde nežijú v táboroch. Takže e, naša e, pomoc, núdzová pomoc a dlhodobá e, pomoc. Medzi nimi je tu takéto dôležité prerušenie, takáto veľká medzera. A potom by som chcela ešte povedať zástupcovi EASO, A už týmto končím, pretože bolo tu povedané, že je to veľmi malá agentúra, ktorá nemá skoro žiaden rozpočet, pretože rozpočet bol e, minúty na to, aby sa e, nakúpili stroje. Dúfam, že ten rozpočet bude opod posilnený a zväčšený. Áno, môžete nám veriť, e, je to problém skoré rady ako problém Európskeho parlamentu, ktorá skôr ide týmto smerom. Takže Ani Gomez chcem povedať, že čo je možné urobiť preto, aby sme vyhnali ľudí z územia Európskej eh, únie, je to, že eh, im umožníme relokalizáciu. A myslím si, že prostriedky na relokalizáciu sú. Viem, že to nie ste vy, ale problém spočíva v členských štátoch pani Komodiny, ktorá je vo spravodajkyňou pre túto správu. Ďakujem, pani predsednička. Otázku pre eh, pána Bianfe. Eh, Vo vašej prezentácii ste povedali, že EASO má eh, informácie o krajinách pôvodu, že máte tiež špecializované siete na túto tému a robíte aj správy o jednotlivých krajinách pôvodu Časť týchto informácií je pre nás k dispozícii cez vašu webovú stránku, hovoríte, ale rada by som si vypočula vaše názory eh, na dve otázky. Jednou je vaša hlavná kritika aktuálnej politiky EÚ voči tretím krajinám, nie interne, ale voči tretím krajinám. A po druhé, váš návrh zmeny v tejto politike EÚ voči tretím krajinám, pretože uh, na základe troch typov informácií, ktoré ste nám e, povedali, že EASO zbiera, e, vychádzam z toho, že EASO e, má jasnejšie chápanie toho, čo sa deje v teréne, aké sú tam dôvody, príčiny a ako hodnotíte efekty politiky EÚ voči tým tretím krajinám alebo chýbanie eh, takejto politiky voči tretím krajinám. Ďakujem. Čnička nehovorí do mikrofónu. Otázka? Très bien. Um, just a, a few quick remarks. Len pár eh, krátkých poznámok k tomu, čo tu zaznelo. Plne eh, súhlasím s tým, že keď vyvíjame programy EU, eh, e treba sa plný, plný súlad so základnými právami. Robíme to viacerými spôsobmi v súvislosti s tou základnou otázkou podporovania krajín pôvodu Eh, podporiť rešpektovanie základných práv svojich občanov. Pani Tyl povedala, že mimovládne organizácie sú kategoricky proti readmisným dohodám. To je trošku nevhodný prístup. Je to nič, len technika, eh, kde sa alebo bez dohody väčšinou eh, sa vôbec nedeje. A súhlasím s tým, že musíme chrániť základné práva ľudí e, v súlade s tými univerzálnymi vyhláseniami a tých sa teda e, opúšťania ich krajín povedy, ale e, tuto ale nemajú takisto právo vstupovať na územie iných krajín. Takže tu je nejaká anomália. Takže jedno základné právo by malo byť mať právo vstúpiť do vašej krajiny pôvody a aby sa s vami pritom zaobchádzalo dobre. Takže um, tuto spočíva ten problém. Nemám čas zájsť do tých iných tém, ale jedno by som chcel spomenúť, otázka Anny Gomeš k cestám uh, legálnej migrácie v rámci relokácie. Ako viete, toto je niečo, čo uh, bolo navrhnuté vo väčšej e, miere, než e, je, je teda tá chvalihodná iniciatíva Portugalská prevziať e, utečencov z Grécka. Toto je jeden z prvkov, ktorý je včlenený do tých diskusí s Tureckom. Je tam veľa iných prvkov do toho celkového balíčka, ktorý predstavuje veľké výzvy, ale jeden z prvkov, ktorý je tam veľmi prominentný, je práve ponúknuť lepšie legálne príležitosti to je niečo, za čo sa veľmi zasadzujeme, ale napokon toto závisí od členských štátov alebo iných e, krajín, ktoré by boli pripravené otvoriť svoje dvere a prijať ich. Dúfam, že sa tam dostaneme, že ľudia budú vidieť e, prínosy takéhoto prístupu, e, skôr než teda zatvárania dverí, čo podporuje e, utrpenie a e, nelegálne e, prevádzačstvo a podobne. Určite je miesto, ktoré opúšťame, avšak nie je miesto privítania vo všetkých zmluvách na medzinárodnej úrovni, avšak aby ľudia v krajinách prežiť, normálne žiť, tak na to je potrebné mať určité predpoklady, avšak to sme hovorili, že máme tu dve, dve možnosti, ako to zhodnotiť a dodržiavanie ľudských práv nie je úplne zakomponované rovnakým spôsobom v jednotlivých eh, krajinách, v ich legislatíve. Teraz odozdávam slovo teraz pánovi Bienfi, aby nám rýchlo odpovedal na otázky. Ďakujem pekne. EASO is what sa snažiť byť veľmi stručný keď bude mať viac prostriedkov, urobíme toho viac. Momentálne e, z narodenia je jasné, že všetko závisí od rozhodnutí členských štátov e, týkajúcich sa e, individuálnych žiadostí. Zatiaľ máme veľmi obmedzenú úlohu a dublinský systém a relokácia. Za chvíľku tu budeme mať Dublin 4 Neviem, ako bude konkrétne vyzerať. Je pravdou, že zbierame tieto informácie, máme ich, analizujeme ich, ale potom ďalší krok je e, zaoberať sa e, prístupom e, politik. Toto vlastne EASO nerobí, ale možno jedného dňa dostaneme takýto mandát vytvárať takéto politiky a bude to mať viac implikácií na to, ako s takýmito e, žiadosťami sa e, narába v Európe. Pani Tál. Áno, bolo to e, veľmi zaujímavé, že som nebola oslovená zo sály. Sú tam určité veci, ktoré nás veľmi znepokojujú a to je spochybňovanie metodike eh, to nám spôsobuje najväčšie problémy Európska únia, keď chce implementovať eh, svoju politiku, navrácania a tak ďalej, tak eh, sa snaží uzavrieť zmluvy s krajinami, kde to vôbec nejde. Toto je ten dôležitý bod, je to tiež aj spôsob, ktorý nám, alebo vec, ktorá nám spôsobí problémy. My nie sme naozaj hrdí na Európsku úniu, ale nie sme hrdí vtedy, keď sa snaží uzatvárať zmluvy s takými krajinami, kde sú veľké ťažkosti v oblasti migračnej politiky, ako je napríklad zabezpečenie hraníc, a kde to záväzné väčšenie hraníc a nemáme ani na vonkajších hraniciach EÚ. A my žiadame tieto krajiny, s ktorými uzatvárame e, dohody, readmisné dohody, e, že aby ich občania neopúšťali ich územie, aby sme ich nemuseli vrácať. A potom tie ďalšie veci, e, ktoré sa týkajú externalizácie, tak ako keby sme zverovali vlastne krajinám také uh, riadenia a také postupy, to je ako keby e, ktoré e, nedodržiavajú. Takže to sme ako Poncius Pila, ktorí si umýva ruky. Ako odpovedáme, reagujeme takýmito, takýmto spôsobom. A to nie sú tretie krajiny, ale Európska únia. Takto sa k tomu staviame. To je to, čo sa snažíme momentálne rozvíjať. Pán Sakura, aj keď e, sa na vás nikto priamo neobratil, chcete zareagovať? this would give me an opportunity just to highlight uh, one final point that I met. Ďakujem, to mi možne spomnúť ešte jeden posledný bod. A to, že momentálne e, obavy, pokiaľ e, je o turecké e, orgány, pokiaľ by tam bola vojenská operácia v Líbii, ale by som uvedol pár čísel z Libia UNHCR, 2,2 miliónov migrantov je momentálne v Líbii. 36 tisíc e, žiadateľov o politický e, azyl je e, registrovaných v Líbii, polovica z nich zo Sýrie. V Tunisku je veľmi zložitá e, situácia ohľadom demokracie, bezpečnosti, e, ekonomickej situácie, e, zlé, zlé situácie na hraniciach. Myslím, že musíme byť racionálni a zvážiť fakt, že potrebujeme podporu pomocou konštruktívneho dialogu s EÚ ak by takáto vojenská operácia sa mala udiať. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem našim hosťom za to, že boli veľmi stručne. Ďakujeme takisto aj tlmočníkom, že nám trošku viacej času pridelili. Ďakujem všetkým za vašu pozornosť a ja, ktorá sa venujem správe tejto otázky o tejto otázke, tak eh, som vďaka tomu eh, získala mnohé informácie a chcem vám poďakovať ja ako aj tieňový spravodajca. Ešte raz ďakujem aj našim tlmočníkom.